Good morning, everyone. First... Dobrý deň, kolegovia. Začneme tým, že príjmeme program. Ak nikto nie je proti, príjmame ho v navrhovanom znení. Máme spoločné vypočutie z Agri, pokiaľ ide o tzv. New Breeding Techniques. NBT to bude 17. maja Čiže e, táto skratka NBT, e, to sú tie nové chovateľské techniky, postupy, e, pokiaľ ide o biotechnológiu a molekulárnu biológiu, s tým, že sa očakáva rozhodnutie súdneho dvoru k tejto téme v máji 2018 a na tomto vypočutí budeme chcieť lepšie porozumieť téme, týchto NBT, najmä pokiaľ ide o právne alebo možné právne e, implikácie. Ste pozvaní. A ďalej workshop na tému trvalá udržateľnosť e, zdravotných systémov alebo zdravotníckých systémov. E, ten sa uskutoční 15. maja od 10. do 12. Takisto si tam pozvaní. Spolupredseda budú pani Kabeson a pán Peter Les. Čo sa týka envy stretnutia 7. júna po obede, tak e, e, tá rezerva, ktorú sme tam mali, tá sa nakoniec e, nebude realizovať, ale do obeda to stretnutie platí. Čo sa týka tlmočenia, máte všetky jazyky okrem estončiny, lotičtiny, malčiny a e, A súbory, dokumenty k stretnutiu sú k dispozícii elektronicky. Pokiaľ nikto nie je proti, tak eh, budú eh, v tomto duchu tiež schválené a rovnako aj ako zapisnica z posledného stretnutia a odporúčania koordinátorov. Stretnutie z 11. apríla to bol ten trialog e, o hnojivách v správe Gardiny. Tam sa e, spomínali jednak vedľajšie výrobky alebo produkty a potom to kadmium. A v tejto téme sa diskusie obmedzili na prezentáciu jednotlivých pozícií inštitúcií. Čo sa týka tých vedľajších produktov, návrh, kompromisný návrh predsedníctva bol prediskutovaný a dohodlo sa, že ďalšie diskusie k tejto téme, k tomuto návrhu sa uskutočnia na technické úrovni. Viaceré technické zmeny boli aj vykonané v súvislosti s článkami, ktoré, na ktorých teda e, predbežná dohoda bola dosiahnutá. Ďalší trialog k téme hnojiv sa uskutoční 23.5. Veterinárne medicínske výrobky, spravodajkynia pani Grostet, štvrtý informálny trialog k tomuto sa uskutočnil 19.4. a na tomto trialógu prebehla diskusia, pokiaľ ide o ešte otvorené politické témy e, zostávajúce, ktoré sa týkajú e, pozmeňovacích návrhov Európskeho parlamentu v súvislosti s environmentálnymi ustanoveniami. Prebehli diskusie k prípadnému balič, takému package dealu, takému kompromisnému nejakému mm, riešeniu a hoci snaha bola zo všetkých strán takýto mm, kompromis dosiahnuť, e, zahrnutie, e, tak teda pokiaľ je o tie hlavné témy, e, či je to zahrnutie toho vyhodnotenia rizika environmentálneho alebo aj možnosti, že by EMA mohla hodnotiť, či výrobcovia z tretich e, štátov um, či títo splňajú Európsku, teda pravidla Európskej únie, e, tak to sú tie témy, kde sa ešte dohoda nedosiahla a ďalší trialog potom bude 17. maja. E, ďalej, bod číslo 6, výhrada na základe pravidla číslo 106 geneticky modifikovaná cukrová e, repa H71. Začneme s tým, že vystúpia spolu spravodajcovia a potom ďalší ľudia, ktorí majú záujem a takisto aj e, komisia. Takže pán Stajs, nech sa páči. Voorzitter, kolegas, e, de mensen van de commissie die aanwezig zijn. Um, we hebben inderdaad... Dobrý deň, kolegovia. Pozdravujeme kolegov z komisie. Sme tu e, preto, aby sme túto výhradu v mene viacerých skupín e, navrhli. Ide tu o výrobky z cukrovej repy, čiže to je cirok Melasa a takisto suchá dužina a niektoré ďalšie výrobky z cukrovej repy. Prepačte, ešte e, bol to nejaký problém s tlmočením do angličtiny, začalo sa to v inom jazyku, takže prepačte, toto by sme si mali technicky vyriešiť. It's final. No, uh, Takže, prepačte, budete taký eh, milý pán kolega a začnete ešte raz eh, od nuly. Áno, v pohode, nie je to problém, čiže ide tu o výhradu, ktorú spoločne s kolegami z iných politických skupín eh, dnes predkladáme. Kolegovia sú z rôznych politických skupín a táto výhrada sa, alebo námietka sa týka uvádzania na trhu geneticky modifikované cukrovej repy H71 a produktov s ňou súvisiacich, e, čiže či to je melasa, či to je e, vysušená dužina a ďalšie výrobky, ktoré vyrobené e, z, tohto, z tejto plodiny sa dostávajú na trh. Je to naozaj už zďaleka nie prvá výhrada voči povoleniam GMO e, kultúr a naše argumenty, prečo sme proti, uvádzame v tom dokumente, je to tam veľmi detailne vysvetlené. Zajtra od 15.30 sa k tomu budeme aj bližšie vyjadrovať a všetci vieme, že keď ide o autorizáciu uvedenia na trh nejakého GMO, naozaj treba verifikovať, že E, nie sú tam negatívne zdravotné dopady, e, pokiaľ ide o zdravie či ľudí alebo zvierat, alebo negatívne dopady na životné prostredie. E, čo sa týka pozitívneho hodnotenia FC, keď mm, tak už v roku 2017 bolo tam dané pozitívne hodnotenie z ich strany, ale zo strany členských štátov tam zazneli viaceré kritické komentáre, pokiaľ ide o konzultačný e, proces. Bolo to aj v roku 2016, aj v roku 2017. Bolo povedané, že neprebehli testy e, na základe koreňov e, tejto plodiny, prebehli nejaké, nejaké testy s ovcami, ale bolo povedané, že nie sú reprezentatívne. Niektoré členské štáty povedali, že tam chýbajú povedzme vedecké prvky dostatočné na to, aby sme mohli povedať, že e, vystavenie ľudí e, proteínu je naozaj zdravotne bezproblémové. Z hľadiska alergí napríklad prebehli e, experimentálne testy. Bolo povedané takisto, že testy s izolovaným proteínom nie sú dostatočne presvedčivé, nebolo jednoznačne ukázané, že tam nie sú žiadne negatívne dôsledky, e, čiže tých dôvodov je viacero. Táto geneticky modifikovaná cukorová repa je rezidentná e, voči glyfosátu, to znamená, že bola vystavená e, vysokým dávkam glyfosátu a to znamená, že v tom prípade by glyfosát už nebol um, prítomný E, pri žatve, a, alebo teda pri zbere a bolo nám e, povedané, že akumulácia glyfosátu v koreňoch rastliny e, generuje isté rezidua alebo vznik reziduí a potom treba sa venovať otázke, teda tejto otázke a pozrieť sa na to, akým spôsobom prítomnosť takýchto reziduí má dopad na metabolity. E, toto sa v tej analýze má nachádzať a mali sme panel mimovládok v rámci, e, panel mimovládok v rámci FC, e, ktorý povedal, že tieto, os, tieto aspekty neboli dostatočne zanalýzované a v zásade sme sa sústredili na, alebo tá, to, ten, ten fokus bol na e, karcinogénny efekt, ale samozrejme tie možné negatívne dôsledky sú aj iné. Máme tu dopady na e, cicavce, dopady na vodný život, dopady na biodiverzitu, ekosystémy, e, ekosystémy. Čiže toto všetko sú aspekty, ktoré by tiež mali byť zohľadené. Na základe článku 4 smernice o pesticídoch e, toto všetko treba riešiť. Pokiaľ ide o obnovenie alebo predlženie e, povolenia e, pre e, tento výrobok H7.1 bude znamenať istý dopad aj na ostatné krajiny. Ja si myslím, že máme predsa istú zodpovednosť. Podpísali sme dohovor OSN o biodiverzite. Nemali by sme nejaké environmentálne škody, negatívne dopady posúvať v úvodzovkách na tretie štáty, mali by sme byť v tomto koherentní a zabrániť tomu, aby sa na trh dostávali také výrobky, ktoré potom v iných krajinách, v tretich štátoch sa budú používať a môžu e, mať negatívne environmentálne dopady na životné prostredie, zdravie ľudí a zdravie zvierat. V uznesení požadujeme, aby komisia, alebo teda hovoríme, že komisia prekročila svoje právomoci, že tento návrh nie je v súlade s európskou legislatívou a žiadame od Európskej komisie, aby stiahla svoj názor, e, návrh a aby už tieto požiadavky e, ďalej nedávala e, alebo žiadosti, aby s tým prestala kým legislatíva k tomuto, e, k tejto téme nebude primerane adaptovaná. Dlhodobo hovoríme, že proces schvalovania v prípade GMO by mal byť demokratickejší, to je návrh, ktorý nakoniec nám v parlamente neprišiel, to je, je to povedzme môj E, osobný názor, ale my tu ako spolu spravodajcovia e, máme pocit, že nedošlo k tejto demokratizácii príjmania rozhodnutí a teda komisia podala žiadosť o infringement na súdny e, dvor e, v tejto veci. Žiadame, aby komisia stiahla svoj návrh teda a aby pripravila kvalitný návrh, tak aby sme sa mohli dopracovať naozaj k demokratickému príjmaniu týchto rozhodnutí. Samozrejme vieme, že kvalifikovaná väčšina k tejto téme neexistuje ani za, ani proti, takže v tejto veci máme tzv. no opinion, bez stanoviska. My sme napriek všetkému prija- e, navrhli e, viaceré e, výhrady, viaceré namietky, podporuje to výbor Envy, podporuje to Európsky parlament ako taký. Dve tretiny to je istý politický signál, takže chcem poprosiť komisiu, aby aj túto skutočnosť zohľadňovala a nevychádzala iba, neopierala sa iba o formálne argumenty. Využívame tam aj štatistické výsledky a boli predložené viaceré návrhy o predlženie. My sme e, väčšinu z nich odmietli. Ďakujem pekne. Pán e, Balaš ďalej a potom teda pani Balaš, pani Kanebach. Ďakujem. Ospravedlňujem kolega Baláša, ktorý dnes nemôže byť prítomný. V jeho mene chcem predniesť e, pozíciu SND Podporujeme všetko, čo práve spomenul kolega Stas. Považujeme to za eh, aj nerešpektovanie Európskeho parlamentu, keď eh, sa predkladajú takéto návrhy na povolenie, pretože eh, sa nezmenila legislatíva medzičasom. Takže v minulosti, myslím, ako výbor sme veľmi jasne predostreli našu pozíciu s veľkou väčšinou. Sme sa postavili proti týmto povoleniam. Veľkú väčšinu sme získali aj na pléne, takže naozaj prosíme, aby sa dodržali tieto prísľuby a aby sa postupovalo demokraticky podľa e, teda stanoviska väčšiny. Momentálne e, tomu tak vôbec nie je. Ďakujem pekne. Ďalší spoluspravodajcovia tu prítomní nie sú, takže ostatní členovia, pán Fielner, nech sa páči. Ďakujem pekne, pani predsednička. Opäť e, tu máme na stole ďalší podobný prípad. Našťastie táto namietka číslo 14 miliónov 500 028 alebo koľko, e, bude iba zbytočným e, zabíjaním e, času, pretože sa nič meniť nebude, ale dobre, môžeme to tak či tak e, absolvovať celý tento proces. Táto námietka, ktorú sme počuli, pokiaľ ide o EFSU, to je tá vedecká organizácia, ktorú akože teoreticky aspoň uznávame, v roku, alebo teda od roku 2007 obsahuje aj GMO panel a ten povedal, že e, tento produkt je rovnako bezpečný ako iné ekvivalentné výrobky. Komisia v žiadnom prípade svoj mandát neprekročila. Toto pán Stas tvrdí, ale nedokážem nájsť jeden jediný príklad, e, ktorý by to odôvodňoval toto tvrdenie by odôvodňoval. Práve naopak, komisia veľmi presne e, koná v súlade s tým odporúčaním, ktorý, ktoré sme my tu v parlamente prijali smerom členských, e, členským štátom, teda pardon, s nariadením. A toto nariadenie bolo dokonca e, prijaté aj na rade v čase, kedy tam bolo najviac zelených ministrov vôbec v dejinách rady. Takže oni konajú presne, presne v súlade s tým, čo im táto legislatíva ukladá. Ale samozrejme, realita je taká, že ľuďom je jedno, čo hovorí EFSA, čo hovorí Rada, pretože proste väčšina tu v parlamente je proti GMO výrobkom ako takým. Takže je tu dlhý zoznam v zásade nesprávnych tvrdení, pokiaľ ide o tento e, výrobok. Napríklad je to tvrdenie, že, glif, že keďže tento e, produkt je rezistentný voči glyfosátu, Eh, tak to znamená, že treba používať viac glyfosátu, podľa mňa to vôbec nie je pravda, proste je rezistentný. Máme tam isté stropné, stropové hodnoty a ja viem, že prebieha aj diskusia eh, o glyfosatoch, ale toto je predsa iná téma. Glyfosaty sú legálne, sú, nie sú zakázané. A jedna vec, ktorú nemôžem tu akceptovať, naozaj, keby som možno keby som bol taký trochu e, provokatívny, tak by som to nazval taký imperialistický argument, že sa teda hovorí, že je to pre, e, je to pre nás e, nezodpovedné, pokiaľ ide o vzťahy s tretími krajinami. Samozrejme, máme istú zodpovednosť, ale predsa nemáme právo e, legislatívne riešiť, ako majú iné krajiny tieto veci riešiť. Že my potom ovplyvňujeme, či to oni vyrábajú alebo nie. Oni proste buď to vyrábajú, alebo to nevyrábajú. Ale hovoriť, že my e, nemôžeme niečo importovať, lebo niekto iný to spraví e, takisto, tak e, e, podľa mňa je to veľmi bizarný a možno trochu imperialistický argument. Takže podľa mňa by sme mali spraviť presný opak toho, čo je v tomto dokumente napísané. Mali by sme akceptovať, že EFSA vykonala svoju prácu, ktorá je naplňou. e, svoje úlohy, ktoré, ktoré, ktoré sú naplňujú ich práce. A tak to má byť. Ale čo sa týka rady, tak tam bohužiaľ nemôžem povedať, že rada robí to, čo by mala robiť. Ten odkaz tu na radu v tejto námietke je odlišný od iných odkazov na eh, radu. Za normálnych okolností hovoríme, že rada nedala stanovisko, to tam je napísané aj tentokrát, ale za normálnych okolností to hlasovanie, tie, tie, tie čísla sú tam uvedené. A v tomto prípade toto tam napísané nie je. Tak ma to zaujalo, prečo tam zrazu tie čísla, ako štáty hlasovali, nie sú uvedené. A to je asi preto, lebo 0,41% boli vzdialení od toho, aby mali kvalifikovanú väčšinu. 11 štátov e, hlasovalo za, čiže nejakých 55, neviem koľko percent. A, takže tentokrát sa to autorom nehodilo, tam tie percenta spomína, tak to radšej vynechali. Že? E, ja si myslím, že je veľmi dôležité e, fungovať na základe vedy, vychádzať z vedy, v opačnom prípade um, postupy nebudú nikdy správne. Samozrejme, niektorým ľuďom sa gémo nikdy nebudú páčiť, ale to nie je dôvod samo o sebe. A keď hovorím o vede, to sú vedecké organizácie, ktoré my sme vytvorili na to, aby nám poradili. Ja si nebudem vymýšľať vlastnú vedu a pýtať sa mojich vlastných vedcov, aby mi pripravili niečo iné, e, ako to, čo napísali ľudia, ktorí na toto máme určených. Čiže preto si myslím, že je zodpovedné pre Európsky parlament, aby túto námietku opäť zamietol. Ďakujem. Ďakujem, pani Melio. Ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, po tom, čo som si eh, počula predrečníka, rozhodla som sa predsa len eh, vystúpiť v rámci tejto diskusie, keď moji kolegovia už predniesli všetky argumenty, ktorým bude SND a Zelený nasledovať. Ale predsa len by som sa chcela bližšie venovať dvom bodom. Keby tu bola rezistencia voči glyfosátu, Eh, opierate sa o eh, EFSU, o to, že eh, postupuje podľa vedeckých metód. Týmto smerom vôbec nechcem ísť. Hovorím, glyfosát sa nasadzuje predtým, než sa pestuje repa. Očistí sa, tak povediac, pole a potom sa repa dostane do pôdy. A keď tu budeme mať rezistentné cukrové repy, respektíve repy, tak e, e, môžete vychádzať z toho, že glyfozát sa bude ďalej používať. E, v tých diskusiách v Nemecku na tú tému sa hovorí, že predtým sa má upraviť pôda glyfozátom. ale ďalej sa nedeje nič. Keď tu budeme mať rezistentné repy, tak môžeme vychádzať z toho, že sa bude glyfozát ďalej používať. A z výsledkov EFSI vieme, že e, glyfodát má obrovský vplyv na biodiverzitu. A to nemôžete poprieť ani len vy, pretože je to naozaj vedecky podložené. A toto spomíname e, vždy pri spoločnej poľnohospodárskej politike, na diskusiách Venvia. Keď chceme niečo proti tomuto urobiť, tak sa musíme e, zabrieť aj týmito otázkami vplyvu týchto totálnych pesticídov a čo to e, znamená, keď sa dostanú do životného prostredia, čo spôsobujú. Treba rešpektovať e, e, rozhodnutia, e, treba skončiť s touto pingpongovou hrou, potom nech rozhodne komisia. Aj tu požadujeme, aby tu bolo jasno a aby aj členské štáty odhalili svoje karty, aby sa všetko neriečilo, neriešilo až v odvolacom výbore. Túto kritiku by som chcela zdôrazniť. Ďakujem pekne. Niekto e, ďalší z kolegov sa chce vyjadriť? Pán e, Piecha. E, ďakujem veľmi pekne, kolegovia, len stručne. Od samého začiatku čo som členom tohto výboru, tu čelíme dvom dilemám. Na jednej strane otázke geneticky modifikovaných organizmov, otázke ich pestovania. To je trvalý problém. A parlament nie je taký e, rozdelený v tejto veci, skôr je proti. A na druhej strane je vlastne otázka glyfosátu. No a je to tak, že tu máme jeden biotechnologický gigantický koncern, ktorý na jednej strane prišiel so silným pesticídom, ktorý eh, perfektne eh, zabraňuje eh, burine a na druhej strane príde s cukrovou repou alebo kukuricou a podobne, ktoré sú rezistentné voči glyfosátu a na danom mieste rásť budú. Nemáme žiadne dôkazy na druhej strane, že to má na nás dopad, pretože síce vieme, že glyfosát je karcinogénny, ale to, že sa skladuje v koreňoch rastlín, mm, preto zatiaľ nemáme dôkazy. Na druhej strane sa zdá, že je tu veľký odpor. A ide o to, či e, je tu možnosť ovplyvnenia biodiverzity. Ja osobne si myslím, že to biodiverzitu naozaj ovplyvňuje a že tá diskusia je potrebná. Našťastie teraz tu máme vyšetrovací výbor, ktorý sa bude zaoberať konkrétne postupmi e, schvalovania napríklad pesticídov zo strany Európskej komisie, ale musíme vyčkať pár mesiacov, tých 8 mesiacov, než dostaneme nejakú správu, nejaký výstup. Na šťastie skupina európskych konzervatívcov a demokratov bude hlasovať za túto námietku. Je tam e, totiž príliš veľa otáznikov. Eh, otáznikov spojených so životným prostredím. Je to naozaj nevyriešená otázka a ide tu o eh, ochranu verejného zdravia. Nevyplýva jasne, že tu nedochádza k jeho ohrozeniu. Ďakujem pekne, pani predsednička. Eh, pôvodne som sa nechcela vyjadriť, ale teraz sa predsa len hlásim. Už roky uh, hovoríme o tejto téme. EFSA súhlasí, komisia súhlasí. A jedno je jasné, e, musí sa umožniť aj produkcia potravín. E, na jednej strane vidíme všade prekážky, na druhej strane ľudia potrebujú z niečoho e, žiť a poľnohospodári sa snažia o nájdenie najoptimálnejších spôsobov pestovania. Na to potrebujú jasnosť. Ja predsa musím mať možnosť sa oprieť o EFSU, je to predsa vedecký inštitút. Pýtam sa teda, ako to vyzerá nielen s podnikmi, ale teda aj e, s tými plodinami, ktoré pestujeme. Ako to vyzerá s inými e, produktami. Veď sa to predsa e, týka produkcie všetkých druhov potravín. To je zásadná téma, ktorá ľudí zaujíma. Uh, Ďakujem. V mene uh, komisie teraz pani Bruši. Ďakujem pekne, uh, pani predsednička. Ďakujem poslankyním a poslancom za ich komentáre. Opäť raz sme pozorne počúvali sme tu v kontexte kontroly eh, a teda kontroly procedurálnych eh, krokov. Možno k obsahovej stránke najprv, o čom tu diskutujeme, ide tu o obnovenie produktu, ktorý sa eh, vyrába z geneticky modifikovanej cukrovej repy, takže neobsahuje nejaké GMO látky, bol povolený pre účely krmív aj potravín je označený v prípade importov, takže farmári aj spotrebitelia majú možnosť vybrať si, či si kúpia produkt, ktorý je označený, že ide o geneticky e, modifikovaný organizmus alebo nie. Niektorí tento produkt importujú, pretože pravdepodobne ho potrebujú. Takže určite je tu spôsob, pre ekonomický sektor môcť sa rozhodnúť e, a nepoužiť e, tento produkt. Niektorí e, však ho naďalej uplatňujú, pretože ho považujú za vhodný. Úlohou verejných orgánov je zabezpečiť, že v prípade, ak takéto produkty sú importované, že sú aj bezpečné, preto tu máme príslušný systém. Pokiaľ ide o tú tému glyfosátu, ako sme povedali pri predchádzajúcich príležitosti, maximálne e, úrovne reziduí sú stanovené pre všetky produkty, či už sú vyrábané v EÚ alebo dovážané. A tieto maximálne úrovne existujú, existujú aj pre e, geneticky modifikované organizmy. Takže aj v prípade importovaných produktov tieto musia byť označené, musia rešpektovať tieto maximálne úrovne reziduí. Tie nie sú stanovené v legislatíve o GMO, ale o pesticídoch e, kvôli koherentnosti. Takže toľko k obsahovej stránky. Preto nechápame, prečo by tu e, mala vystávať otázka bezpečnosti potravy na krmy, pretože my zabezpečujeme, že sú bezpečné spotrebitelia, ktorí sa rozhodnú a zakúpiť si tento produkt e, e, sa rozhodujú vedome, pretože je tu príslušné označenie. Pokiaľ ide o procedurálne kroky, môžem len zdôrazniť, že sme sledovali všetky procedurálne kroky že sa dobre zhodnotila rizika a že sa tu neidentifikovali žiadne medzery. Okrem toho e, prebieha verejná konzultácia, v rámci ktorej EFSA sa vyjadrila ku všetkým komentárom, e, ktoré e, vyvstali z verejných konzultácií a tieto informácie sú k dispozícii verejne. Táto konzultácia samozrejme prebiehala na úrovni členských štátov aj teraz verejnosťou ako niektorí z vás už povedali, tento návrh sme predložili výboru. Nepadlo k tomu stanovisko, aj keď je pravdou, že sme boli blízko ku kvalifikovanej väčšine. V súlade s krokmi, ktoré komisia má, musí e, postúvať podľa pravidel komitológie a musí teda tento návrh e, v takomto prípade postúpiť e, odvolaciemu výboru. Ten zasada práve dnes. Pokiaľ ide o otázku biodiverzity, musíme akceptovať, že tretie krajiny e, sú zvrchované, niektoré z nich sú členmi dohovoru pre biodiverzitu a e, e, schváľovanie či nie návrhu o GMO by nemal byť spôsob obviňovania tretich krajín, že nechránia životné prostredie a prírodu majú rešpektovať svoje povinnosti, ktoré im vyplývajú z dohovoru a iných e, dohôd a povolenie nejakého produktu e, v súlade so všetkými procedurálnymi e, krokmi ne odôvodňuje, že by sme mali poučovať členské štáty, že by mali robiť niečo iné. Samozrejme, počula som aj slova o demokratickom deficite, ktoré mnohí z vás predniesli. E, veľa členských štátov e, hlasovalo proti alebo sa zdržalo, aj e, keď komunita, farmárska komunita importuje daný produkt v týchto krajinách. A tu práve vidíme demokratický deficit, pretože ak nejaký členský štát odmietne hlasovať za alebo sa zdrží, je tu problém na národnej úrovni. Takže možnosť, ktorú sme dali členským štátom v našom návrhu, bolo, aby sa zdržali e, z dovozu týchto e, produktov, by e, malo vyplývať z toho, čo sa deje na národnej úrovni. A preto návrh zo strany komisie je reakciou na teda, túto otázku demokratického deficitu. Tento návrh rada nezamietla, ešte stále sa prekonzultováva, žiaľ e, zamietol ho Európsky parlament. Pokiaľ ide o volanie potom, aby sa žiadne GMO nepríjmali, pokiaľ e, e, nepadne roz, rozhodnutie v rámci komitológie, to je veľmi zložité, pretože to by znamenalo, že ako náhle komisia sformuluje návrh modifikovať existujúcu legislatívu, existujúca legislatíva už nebude platná. To by dalo právomoc komisii, ktorá je momentálne v rukách parlamentu a rady. Takže samozrejme, kým tento návrh nebude prijatý parlamentom a radou, musíme naďalej implementovať existujúcu legislatívu. Takže na záver nemôžeme akceptovať stiahnutie tohto návrhu rozhodnutia na základe stanoviska EFSA a, a procedurálnych pravidiel. Opäť chcela by som zdôrazniť na záver, že e, tu naše právo e, implementovať legislatívu e, rešpektujeme a samozrejme veľmi radi sa e, tu vrátime opäť a budeme reagovať na vaše komentáre, ale pochopíte, Eh, určite, že eh, sme v súlade s platnou legislatívou, s príslušnými procedurálnymi krokmi a tým, čo od nás očakáva legislatíva. Dúfam, že vysvetlenie, ktoré sme poskytli, eh, zodpovedalo na vaše obavy. Thank you very much to you all. Ďakujem veľmi pekne vám všetkým za prediskutovanie tejto témy, o ktorej budeme hlasovať dnes popoludní. Ďalšou témou je námietka podľa článku 106 povolenie maximálnych hladín reziduí pre viacero látok, ktoré sa nachádzajú e, v nadpise tejto e, správy a e, teda v určitých produktoch alebo na nich. Máme tu návrh uznesenia, ktorý by sme mali preskúmať Pani Sylvie Godin je spravodajkyňa, je prítomná, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pani predsednička, kolegyne, kolegovia, ďakujem uh, uh, službám parlamentu za to, že som tak rýchlo mohla, uh, mohla predložiť túto námietku. Európska komisia navrhuje zvýšenie hranice 17 látok Komisia eh, navrhuje tiež, že 200 krát eh, bude zvýšený eh, reziduo sulfoxabloru v, vo vinnej réve. Pre mňa v oktobri 2015 som predložila námietku proti povoleniu v Európskej únii aktívnej látky sulfoxaflor, pretože ide o novú triedu neonikotinidov, No a tieto poškodzujú centrálny nervový systém čiel. No, moja námietka však bola zamietnutá 31 hlasov proti, 18 za a 6 sa zdržali. No. Mm, bohužiaľ proti všeobecnému záujmu a zdravý včiel sulfoxaflor bol v Európskej únii povolený. Od, eh, politic- od, odtedy boli spustené politické a súdne kroky 27. februára eh, mm, vyhlásil súd v Nice prerušenie povolenia dvoch pesticídov transform a klozor v aktívnych, v ktorých je aktívnou látkou sulfoxaflor, hlavne kvôli tomu, že súd si myslí, že existuje bezprostredné nebezpečenstvo pre verejné zdravie a zdravie včiel pred štyrmi dňami eh, z parlament vo Francúzsku prijal pozmenujúci návrh, kde eh, žiada o preverenie použití neonikotinidov a chemických látok, ktoré nie sú eh, takto klasifikované, ale majú podobné účinky vrátane sulfoxafloru No a politika a občianská spoločnosť musia odsúdiť eh, rozbu tejto látky voči včelám. Musíme podľa princípu prevencie a opatrnosti eh, zamietnúť eh, navýšenie hraníc pre reziduá neonikotínidov v, v artičokoch a v inej réve musíme prijať pozmeňujúce návrh na ochranu včiel, musíme e, dôverovať vede e, v tom, že nájdú alternatívy voči pesticídom, ktoré budú akceptovateľnejšie. Situácia, ktorá existuje, populácia opelovacích e, opelovačov sa znižuje a včely sú nevyhnutné pre naše ekosystém a keď vymrú, tak to bude mať závažné dôsledky a pre život na Zemi. Dámy a páni, žiadam vás preto, aby ste podporili túto námietku. Ďakujem pekne. Um, ďakujem pekne. Vypočujeme si teraz ostatných rečníkov. Pán Fielner, ďakujem pekne. Teraz nie som uh, pán Fielner, teraz sa budem snažiť byť Julie uh, e, e, Girling. Uh, aspoň sa budem snažiť. <clears throat> Pani Girling a ja mimochodom, a teda vlastne celé EPP, navrhujeme nepodporiť tento návrh uznesenia a budem sa snažiť to uh, odôvodniť uh, námetkami pani Girling. Uh, E, výbor e, pre potraviny a kremiva e, podporil návrh komisie, pokiaľ ide o tieto maximálne reziduálne hodnoty. EFSA navrhla tieto maximálne reziduálne hodnoty. Samozrejme mala pritom na pamäti zdravotné otázky. Spomína sa tu viacero zavádzajúcich záležitostí, pokiaľ ide o sulfoxaflor. flor Spravodajkyňa správne hovorí, že je to e, člen rodiny sulfoxamínov, ale sulfoxamíny nie sú pod triedou neonikotinoidov. Tieto dve e, sú e, odlišné v chemickej štruktúre a predstavujú dve odlišné chemické triedy. Odkazuje sa tu ale na to, že F sa neklasifikovala sulfoxaflor ako neonikotinoid, ale zvyšok odkazov spravodajkyne hovorí o neonikotinoidoch, ktoré e, sa zistilo, že poškodzujú e, včely. Napriek tomu teda, že spravodajkňa hovorí, že EFSA e, e, sulfoxaflor e, neklasifikovala ako patriaci medzi neonikotinoidy. A potom je to samozrejme toto rozhodnutie súdu v NIS, môžeme o tom diskutovať, ale nie je relevantné na úrovni EÚ. EU Návrh komisie e, týkajúci sa e, produktov, e, kde sú stanovené maximálne rezonálne hodnoty, má implikácie iba pre ľudí, a týka sa to teda iba produktov, pre, ľud- ktoré konzumujú ľudia, ako napríklad med. Takže E, tieto produkty nebudú mať žiaden vplyv na e, zdravie včiel, pretože ide o produkty pre ľudí. Otázky zdravia včiel. Tým sa e, venuje odlišný regulačný rámec 1107-2009 napríklad týkajúci sa látok na ochranu rastlín. Sfoxaflorienový produkt a nie teda nutné, aby priemysel a poľnohospodárstvo e, to e, využívali. Toto je veľmi ťažko pochopiteľný argument, keďže e, sa nachádzame v permanentnom, v permanentnej, vlastne permanentne sa využívajú ino, inovácie. Keď vníma túto skupinu látok ako homogénu, ktoré sa majú kolektívne buď povoliť alebo zakázať, to nie je e, tak toto máme, ale e, spravodajkňa navrhuje, aby sa individuálne pristupovalo v budúcnosti k jednotlivým látkam. Ja osobne musím povedať, že toto tiež sleduje určitý vzorec. V tomto prípade dva stále výbory mali nejakú látku posúdiť a Eh, je to ako keby sme si ich prácu vôbec nevážili, ako keby pre nás nič neznamenala. tak to by sme nemali pristupovať k závažným zdravotným otázkam. V tom prípade by bolo lepšie, aby sme eh, všetky tieto stále výbory zrušili organizácie pre eh, bezpečnosť potravín. mali by sme tu jednoducho hlasovať o týchto látkach bez nejakých poradných orgánov, lebo zdá sa, že ich rady pre mnohých členov parlamentu nemajú význam. Ďakujem pekne, pán Fielner, teraz pán Poc. First, uh... Ďakujem pekne, predsedníčka. Neskôr k tomu schváleniu tých uh, letov, o ktorých hovoríme, schválenie Luxofloratu, uh, bolo schválené pred troma rokmi. No a dobré uvedomiť si, že EFSA dospela k záveru, že dostupné eh, údaje sú nedostatočné na to, aby sme vylúčili riziko pre včely. EFSA žiadala eh, hodnotenie všetkých aspektov, ktoré súvisia so zdravím včel. Neboli dostatočné infor- in informácie, takže schválenie sulfoxaflóru ehm, je založené na nedostatočných údajoch. Komisia to aj tak e, povolila. No a keď sa nepačí hovoriť, že to podobné neonikotinidom, tak to má podobné účinky. No a sa potvrdila rizika pre e, včely. Takže povolenie tejto látky je veľmi pochybné, ale EFSA dospela k záveru, e, že krátkodobý, krátkodobý a dlhodobý e, príjmanie tejto látky z, z otravín nepredstavuje riziko pre zdravie spotrebiteľov. Takže namietanie proti úpravám maximálnych úrovni reziduí nemôže zmeniť rozhodnutie z roku 2015, ktoré povolilo použitie tejto látky a preto ja hlasujem, aby sme hlasovali proti námietke a navrhovanému uzneseniu. Avšak mám otázku na komisiu v súhľade s hodnotením francúzského ministerstva polnohospodárstva schválenie tejto látky nebolo obmedzené na špecifické použiteľa. Žiadali sa ďalšie informácie. Žiadatelia musia predložiť potvrdzujúce informácie o rizikách pre eh, medonosné včely. No a eh, rizikách pre opelovač, opelovačov iných ako včely. No a tieto informácie mali byť predložené komisie členské štáty to mali predložiť do 18. augusta 2017, takže ja by som sa rád spýtal komisie, či nás komisia môže informovať a informovať tento výbor o tých hore uvedených potvrdzujúcich informáciách. Ďakujem pekne. Thank you, Mr. Poč. No, madam. Ďakujem pekne, pán Poc, teraz pani Rivazi. Ďakujem pekne, pani predsednička. No, táto aktívna látka sulfoxaflor je to aktívna látka, aj keď e, nie je priamo klasifikovaná ako neonikotinid, tak má e, podobné účinky na ako by bol podané v 20. apríla, alebo predložím pozmeňujúci návrh, ktorý e, v francúzskom parlamente hovorí, že treba ho považovať za neonikotinoid, pretože má podobné, podobné účinky a teda, že Eh, napáda centrálny nervový systém. Je to insektitíd. No a zase mi, že, sa, že stanoví sa limit pre reziduálne látky. No a text súdu, pretože to išlo na súd, ako ste povedali v NIS, ktorý povedal, eh, že neexistujú žiadne záruky k použitie, hovoril, že po, eh, povolenie a uvedenie na trh tohto produktu istá, istá firma a nedokážu e, zagarantovať e, jeho exkluzívne použitie, profesionálne účely, ani aj ani to, že e, množstva, ktoré sa používajú, nepredstavujú riziko pre včely a verejné zdravie. Takže súd povedal, že podľa princípu prevencie, ktorý je uvedený v európskych zmluvách a ústavnej ústave o Francúzsku, tak prerušíme platnosť povolenia. Takže ja sa pýtam kolegov, táto aktívna látka, eh, je používanie je prerušené, pozastavené vo Francúzsku, pretože eh, dokázali predložiť záruky pre včely, pretože všetci hovoríme, že treba eh, zakázať neonikotinoidy, pretože zabíjajú včely. A to isté je táto látka. Ona bola povolená v roku 2015, ale žiadať jej vo Francúzsku jej povolenie bolo zrušené. Je to látka, ktorá je zakázaná e, v USA. Hovorí sa, že Európa chráni lepšie. E, USA ju zakázali a my ju povolíme. A my ideme akceptovať tieto e, rezidua. No, úprimne povedané, ja už nechápem tento výbor. Ja myslím, že treba byť koherentný vieme, eh, že to má dopady na mysle, vieme, eh, čo sa týka použitia, že ešte sa nemôžu ani dotknúť, vieme, že to má, vieme, že to má dopady na zdravie, ale aj tak eh, pokračujeme s použitím, takže kolegyne, kolegovia, žiadam vás, aby sme boli koherentní a aby sme podporili kolegyňu, ktorá predložila túto námietku. V každom prípade zelení za túto námietku hlasovať budú. Ďakujem pekne. Chcel by sa vyjadriť ešte niekto ďalší k tejto téme. Nie. Tak slovo dostane komisia. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne spravodajkyni a všetkým vystupujúcim. No, mnohé z veci, ktoré som chcel povedať, už povedal pán Fielner, takže niečo z toho sa možno bude opakovať. Návrh predložený, ktorý sa týka návrha výhrady, námietky, tak hovorí sa o maximálnych reziduálnych úrovniach v potravinách vôbec nesúvisí so schválením aktívnej látky podľa príslušného nariadenia z roku 2009 No a preto snaha spravodajky požiadať komisiu, aby upravila e, schválenie alebo stiahla schválenie sa nedá dosiahnuť námietkou proti tomuto návrhu, tak ako povedal pán Fielner, sulfoxaflor nie je neonikotinoid a preto môže no, byť zaradené rovnaké kategórie dopady, ktoré má sulfoxaflor na včely, už boli preverené a ešte budú preverené, tak ako povedal pán Poc. No a tie údaje, ktoré boli požiadané, um, boli predložené v auguste 2017, už ich uh, vyhodnotili. spravodajský a spolupravodajský členský štát Írska a Česká republika a EFSA teraz prehodnocuje tieto hodnotenia a očakávame, že ich dostaneme v blízkej budúcnosti. A keď bude potreba revidovať a schválenie, tak komisia v každom prípade spustí predčasné revidovanie schválenia, a povolenia, ako sme robili v prípade dvoch alebo troch nikotinoidov, ktorý sa hovoril pred pár na tomto výbore a my budeme ďalej obmedzovať ich použitie a bude sa hlasovať tento piatok. Takže každá látka musí byť preverená podľa dostupných údajov a nemôžeme zovšeobecňovať, že všetky látky pohľadne, keď sú v rovnakej, rovna, rovnakej skupine, pretože aj v rámci neonikotinoidov sú rozdiely sa týka ľudského zdravia a ochrany ľudského zdravia. Ja sa jasne potvrdila, že navrhované rezidua sú bezpečné pre ľudské zdravie a preto nie je vedecký dôvod na to, aby sme boli proti ním. Súd vo Francúzsku, podľa nášho chápenia ešte nie je ukončený, je to predbežné prerušenie alebo pozastavenie. E, proces ešte trvá Pani Rivazi povedala, že sulfoxaflor je zakázaný v USA. Podľa, náš, mm, podľa našich informácií to nie je US, EPA potom vydala povolenie pre sulfoxaflor v októbri 2016. Potom to nie je úplne relevantné e, pre návrh knižky zbytkových množstiev potravinách a v návrhu uznesenia sa tiež hovorí, že komisia nedostala žiadne stanoviska od stáleho výboru a odvolacieho výboru, ako aj z parlamentu. Tiež obávam, že to nie je úplne správne, pretože pre tento konkrétny návrh, tak ako povedal pán Fielner, Fielner eh, jednomyselne jeden členský štát sa zdržal, ale nie z dôvodov týkajúcich sa sulfoxafloru. A čo sa týka rozhodnutia o schválení, tak eh, tiež väčšinou máme kvalifikovanú väčšinu v stálom výbore a parlament tiež nezamietol naše rozhodnutie, takže obávam sa, že to tiež nie je úplne správne. Takže myslím, že náš návrh je úplne v súhľade s pravidlami aj cieľmi nariadenia M aj R. Ale komisia venuje veľkú pozornosť ochrane včiel. No a keď dáta, ktoré sa e, hromažďujú, preukážu, že treba revidovať povolenie sulfoxofloru, tak komisia to spustí. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, tým sme uzavreli debatu na túto tému. Ďakujem vám všetkým. Hlasovať sa bude dnes po obede. Prejdeme k ďalšej téme. Výmena názorov s komisiou o strategickom prístupe k znečisteniu vody farmaceutickými výrobkami. No a ako zvyčajne za, na úvod dostane slovo komisia, pani Manfredy, eh, riaditeľka z a potom dostanete slovo vy kolegovia. Takže pani Monfredy, nech sa páči, ďakujem pekne. E, pani predsednička, ženy členová výboru Envy, ja sa prvýkrát e, pre vami e, objavujem a vystupujem od vymenovania do funkcie v februári minulého, v februári tohto roka, takže ja som veľmi rada, že začína naša spolupráca. A okrem toho ešte v takéto zaujímavej téme, to je strategický prístup k farmaceutickým výrobkom. No a proces sa pripravuje a prebieha už niekoľko rokov. A pre nás je právnou povinnosťou vyvie sa k tomu. No a niekedy vedecká obec sa preveruje nebezpečné efekty a dopady farmaceutických výrokov na životné prostredie. A toto je téma, ktorú berieme veľmi seriózne a my ako DG pre životné prostredie veľmi úzko spolupracujeme a nie s kolegami z DG Sante, ako aj s mnohými ďalšími službami. Ehm, dôležitá vec, ktorú by som dnes chcela povedať, je nasledujúca. Táto výmena názorov sa uskutočňuje vo chvíli, ktorá je kľúčová v rámci interných eh, príprav Európskej komisie, pretože na úrovni služieb eh, bolo, vykonaných, eh, bolo vykonané veľa práce, verejná konzultácia pre roku 2017 spolu s špecifickými konzultáciami s mnohými aktérmi a my vyberáme naše, naše závery, roz, rozmýšľame nad tým, aký Um, bude forma tohto strategického dokumentu, uh, načasovanie možného prijatia, formát a tak ďalej. Takže ja som dnes do obeda v náročnej pozícii nemôžem dať veľa deta- detailov, pretože o mnohých veciach sa ešte interne diskutuje, aj keď jedna vec je jasná, to je skutočnosť, že nechceme predložiť oznámenie, ktoré by nejak dávalo do konfliktu životné prostredie a ľudské zdravie, a že by sme mali nejakým spôsobom e, nadrazovať jedno na druhé. Treba sa snažiť harmonizovať tieto dva ciele a zaistiť vysokú mieru ochrany ľudského zdravia budete farmaceutický priemysel, aby predložili produkty, ktoré nebudú také škodlivé pre životné prostredie. E, pre dnešného dňa sa bude hovoriť aj o smernici o pitnej vode. No a už v tomto kontexte, keď sa pripravuje tento návrh, my sme sa pýtali množstvo otázok, že no či treba ale ďalej e, zapájať e, rôzne ďalšie parametre, tak aby sa zaistila veľmi vysoká úroveň bezpečnosti pitnej vody. My sme zohľadili niekoľko parametrov ako endokrinné disruptory, čo nám umožní kontrolovať dopady na zdravie žiadame dodávateľov vody, aby merali ich potenciálne dopady. No a v úzkej spolupráci s VHO vydali špecifické odporúčania pre komisiu o, k smernici o pitnej vode odporúčanie neísť e, ďalej v tejto fáze, pretože nemáme dostatočné e, dôkazy o tom, že niektoré farmaceutika by mali veľké zdravotné rizika a súčasne študujeme ich negatívne dopady na životné prostredie a tu máme dôkazy o problémoch. Máme tiež dôkazy o tom, že problém spôsobuje percento tých, ktoré už sú na trhu. Už v roku 2017, keď komisia predložila svoju stratégiu One Health Planet, mm, bojovať proti antimikrobiálnej rezistentnosti, že súčasťou alebo časť problému je spôsobená nebezpečnými bezpečnostnými parametrami alebo produktami z tretich krajín. No a strategický prístup sa bude snažiť vypracovať niektoré línie medzinárodných aktivít na zaistenie lepšej spolupráce medzi EÚ a ďalšími kľúčovými partnermi, ktorí produkujú farmaceutické produkty ktoré sa dostávajú na európsky trh a spôsobujú problémy. My veľmi úzko spolupracujeme pri príprave z tejto zložky aj s kolegami z Európskej agentúry pre lieky a liečiva, pretože jeden z kľúčových aspektov je, do akého rozsahu no a ex ante environmentálne revízie a kontroly a hodnotenia liekov ešte pred ich povolením. Takže eh, je mi ľúto, že nemôžem byť oveľa presnejšia v tejto fáze, ale samozrejme ja sa budem snažiť eh, zodpovedať všetky vaše otázky. Je to dôležitá téma. Komisár Vella chce posunúť preto. Eh, je tiež jeho želaním predložiť to s komisárom Andrew Kajtisom. Prebiehajú diskusie. No a ja vás v budúcnosti budem informovať o našich zmenách a vývoji. Ďakujem pekne, otvárame diskusiu, kolegyne, kolegovia. Už máme pár mien na zozname. Ako prvá pani Šrajer Pieríka. Ďakujem pekne, pani predsednička. V Holandsku je to téma, ktorá sa intenzí, o ktorej sa intenzívne diskutuje. Ako holandská poslankyňa poznám ten reťazec voda, zbytky liekov, zaoberajú sa tu ministerstva, dodávateľia vody, občania a je to veľmi aktuálne. Komisia konečne zareagovala na moju písomnú otázku, že komisia do leta predloží stratégiu, kde pôjde predovšetkým reťazový prístup. Otázka skutočne, aké konkrétne opatrenia si predstavujú napríklad dobrovoľné iniciatívy na európskej úrovni alebo na úrovni členských štátov. To vyzerá s záväznými opatreniami. Ten prístup musí byť medzinárodný na úrovni vekového reťazca. Všetky časti reťazca musia byť začlenené a zohľadnené sú multirezistentné baktérie v, vo vodných plochách, to znamená aj v pitnej vode. Ja som komisia, komisia pýtala o a zbytky akých liekov ide v pitnej vode. Zatiaľ som nedostala odpoveď a to je veľmi dôležitý bod, pretože aj v Holandsku mm, je to tak, že nemocnice odpadovú vodu púšťajú do verejných, verejnej kanalizácie. Takže táto téma nie je ešte hotová kvalita pitnej vody a spodnej vody sa nemôže zhoršovať. Je to dôležitý sektor a treba sa tomu intenzívne venovať komisie. Thank you very much. Mr. Eichhout. Ďakujem pekne, ďalej pán Eichhout. Ďakujem a ďakujem aj komisii. Teším ma, že sa potvrdilo, že toto je veľmi dôležitá téma. Musím ale povedať, že až doteraz komisia až tak veľmi nepracovala na tom, aby povedala, že je to naozaj pre komisiu dôležité, pretože bolo povedané, že komisia má povinnosť to spraviť, ale nespomínali sa lehoty, ktoré boli dohodnuté strategický prístup bol rok 2015, teda mal byť, a legislatívne návrhy z toho vyplývajúce mali byť navrhnuté v roku 2017. To bolo povedané aj napísané do záväzných predpisov. Dnes sme v roku 2018 a ešte stále iba pracujeme na hodnoteniach, pričom už e, boli detálne hodnotenia k dispozícii v roku 2014 kolegovia z komisie. Takže prvá otázka je, prečo sa to tak naťahuje. Naozaj tomu nerozumiem. Teraz komisia hovorí, že táto téma je dôležitá, ale prešli 3 roky a stále stratégiu nemáme. Ja viem, že sa slubuje, že to bude do leta, ale tých slubov už bolo veľa, takže asi netreba to nejako napäto očakávať. Ale dobre, v poriadku, je to vec z minulosti, možno to nejako súvisí s lepšou reguláciou. E, neviem, čo to e, v praxi má znamená, väčšinou to iba znamená viac ochrany, teda pardon, menej ochrany pre našich občanov, väčšinou, ale dobre. Teraz sa pozrieme na ten, e, na ten index pre farmaceutika, čo je dobre, lebo doteraz Európa ten environmentálny rozmer a dôsledky liečiv veľmi neriešila. Častokrát je to preto, lebo lieky sú dobré pre ľudí, takže nepozerajme sa na dopad na životné prostredie, aspoň tak sa to hovorí. A teší ma, že DG Envy teraz pracuje v DG Sante, snaží sa niečo pripraviť, ale chcem sa spýtať, eh, ako to vyzerá s tými návrhmi, v akej sú fáze, alebo v akom stave. Išlo to na konzultáciu, eh, tu medzirezortnú v odzokách, a chcem sa spýtať, eh, ako to vyzerá dnes, kde sú tie konkrétne návrhy, ktoré sa venujú environmentálnej analýze rizika práve liečiv a aké návrhy zvažujete, pokiaľ ide zväčšenie alebo zvýšenie transparentnosti v celom obchodnom reťazci. To je veľmi dôležitá vec. Možno nejaký verejný register, kde tá ekotoxikologická informácia by bola uvedená, aby sme vedeli, aké informácie sú k dispozícii komisia, poprosím vás, potrebujeme vaše návrhy a takisto viac detálov, pokiaľ ide o to, ktorým smerom e, sa uberáte, aby sme teda vedeli, kedy budú k dispozícii bližšie informácie, než to, čo sme si doteraz vypočuli od vás. Ďakujem ďalej pani Godin. Euh, Ďakujem pekne. Otvorenie tejto e, diskusie, pokiaľ ide strategický e, prístup e, týchto environmentálnych dopadov farmaceutík, tá je veľmi e, dôležitá, pretože všetkým nám chýbajú informácie, sú tu rôzne údaje k dispozícii, každý hovorí niečo iné a pritom tie tvrdenia častokrát sú až alarmujúce, pokiaľ ide e, o túto tému a už v roku 2002 sme mali štúdiu z Berlínskej univerzity, kde je povedané, že 80 liečiv európskych e, e, krajín by e, spadalo do tejto kategórie. Efektívnosť je odlišná podľa produktov, napríklad nevieme tie benzodiazepiny z toho eliminovať, pričom filtrovanie pre niektoré iné antiinflamačné výrobky funguje dobre že situácia nie je vôbec dobrá. Už dnes dokážeme odmerať e, konkrétne dôsledky antimakrobiotika, ktoré e, antimikrobiálne e, produkty, ktoré sa veľmi používajú v polnospodárstve sú ďalším problémom. Takže otázka je jasná. Máme tu informácie, pokiaľ ide o vystavenie sa alebo expozíciu e, dlhodobu, aj keď je v nižších e, dávkach. A chcem sa spýtať, či si komisia uvedomuje, že naozaj sme vystavení takýmto, e, takéto situácii, takéto expozícii a či prípadne aj pokiaľ ide o použi- už použité vody, aj tam pripravujete nejakú novú legislatívu v tejto veci. Ďakujem pekne, ďalej pani Darling. Ďakujem. Ďakujem, že komisia tu je a s nami o tejto téme hovorí. Chcem ale povedať jednu dôležitú vec. Strategický e, prístup e, tejto dôležitej téme bol prislúbený zo strany komisie do septembra 2015. To znamená, že komisia už 2,5 roka nestíha. Meška viac ako 2,5 roka voči tej danej lehote. A prečo je to tak, sa pýtam. Dva po roka e, neskôr e, nám komisia hovorí, že mnohé veci ešte sú predmetom internej diskusie. Hovoríte nám, že je vám ľúto, že neviete nič konkrétnejšie e, povedať po dva a pol roku. Nehnevate sa, ale toto nie je veľmi um, správny prístup, či už voči komisii, voči teda výboru, alebo aj voči našim občanom. To je presne tá otázka, e, prečo o dva, po roka neskôr sme opäť, alebo stále v tejto situácii. Hovorím to preto, lebo je známe, že farmaceutické rezidua boli detekované e, v rôznych e, vodách, či to je pitná voda, či to je zavlažovacia voda, či to sú splašky a ďalšie druhý ďakutín a naozaj hovoríme, že máme tu celosvetový problém s farmaceutickým znečistením. Mali by sme sa snažiť, aby menej presakovali nám liečiva takýmto spôsobom v úvodzokách do nášho prostredia. A stratégia, pokiaľ ide o farmaceutika v prostredí, samozrejme potrebujeme ju, potrebujeme ju, najmä teraz, keď hovoríme o tom, o situácii 2,5 roka po tom, čo už bola strategická strategický prístup k tomu prislúbený. Antimikrobiálna rezistencia, e, to je tiež veľké riziko pre zdravie ľudí. Takže nehnevajte sa, ale neakceptovateľné, že komisia naťahuje tieto procesy, ktoré majú isté zákonne dané lehoty. My chceme, aby ste tú testovnú mapu naozaj včas e, pripravili, aby sme mohli tú, toto znečistenie farmaceutikami E, konečne začne poriadne riešiť. Takže chcem sa spýtať komisie, kedy bude ten strategický prístup hotový a aké sú tie interné otázky, ktoré ešte stále riešiť, ako ste to spomínali. A čo by sme mohli od vás očakávať e, od vášho takéhoto strategického prístupu, ako ho spomínate. Ďakujem pekne, ďalej pán Volkan. Dank. Ďakujem pani predsedničky, ďakujem pekne je nadväžne na to, čo práve povedala pani Dali, skutočne už čakáme veľmi dlho a v parlamente ja som zúčastnil pracovných raňajok a môžem povedať, že 50 zaujímavých a no, predstaviteľ zaujímavých skupín, keď zistili, čo tam je uvedené, tak um, veľmi pozorne si zapisovali, bolo to ako dikta, ja som ešte niečo také nezažil. No a to napätie je veľmi veľké a potrebujeme skutočne niečo, s čím sa dá pracovať, pretože tento problém je a to už e, poukázali kolegovia na to je taký, že to zaujíma všetkých a e, Európanov. Myslím, že je dobré, že časť balečku, balečku sa venujú osvete, je veľmi dôležité, aby sme aj v prípade použitých liečiv dávali pozor na to, ako dopady to bude mať na vodu. To znamená, že sú lieky, ktoré sa dajú veľmi dobre vyfiltrovať, ale sú aj liečivá, ktoré sa nedajú dobre vyfiltrovať, no a preto myslím, že je dôležité, aby sme dávali pozor na to, aby sa používali produkty, ktoré sa dajú vyfiltrovať, odstrániť. A som rád, že tu bude súčasťou balíčku, pretože redukcia látok v rámci životného prostredia je lepšia, ako my sa musíme spoliehať že tu bude vyfiltrované. Ja musím položiť jednu otázku, ktorá je v súvislosti s princípom znečisťovateľ platí. Všetci vieme, že dodávateľia vody budú musieť čoskoro zaviesť štvrtý stupeň čistenia, bude to veľmi drahé a ja sa chcem vyhnúť tomu, aby náklady museli znášať spotrebitelia. A preto sa pýtam, ako komisia zajistí, že bude platiť princíp znečisťovateľ platí. No a ešte druhá otázka, o tom už sa hovorila, či sa plánuje monitoring pre multirezistentné baktérie vo vodách. A myslím, že to je dôležité na to, aby sme získali prehľad o tom, kde sa tieto baktérie nachádzajú. Ďakujem pekne. Mr. Pieka. Ďakujem bardzo. Pani przewodnicząca. Pán Piecha, ďakujem pekne. Vážená pani predsednička, vážení kolegovia, vidím, že naozaj e, dochádza k veľkému sklzu, pokiaľ ide o tempo práce komisie, čo sa týka liečiv. Problém a, a potom jeho dopad. Ten problém, ten už je to v zásade dlhodobo prítomný. Vieme, že došlo k veľkému boomu, pokiaľ ide o rozvoj e, farmaceutického priemyslu v posledných 10 ročiach a teda ten problém ďalej narasta. Vieme napríklad, že e, aj tá otázka tej antimikrobiálnej rezistencie, e, to je vec, ktorú sme v minulosti nemuseli e, riešiť, najmä v čase, keď sme samozrejme antibiotika nepoužívali v tej miere, ako ich používame dnes. To isté platí aj v prípade látok, e, ktoré narúšajú náš endokrinologický respektíve hormonálny systém. to je podobný e, prípad. Takže bol by som rád, keby v prvom rade Európska komisia sa snažila identifikovať zdroj alebo zdroje e, týchto látok, ako tieto farmaceutika končia vo vode. Je to chyba výrobcov, predpokladám, že tam sú osvedčené postupy, dobré postupy a oni sa snažia uzatvárať e, svoje produkčné linky, aby e, sa tieto látky nedostávali mimo. Ale predpokladám, že nejaká voda, nejaké tekutiny e, predsa len e, sa dostanú do toho širšieho, do tých širších vodných zdrojov. A potom ďalšia vec, medicínske výrobky, ktoré používame doma, lieky, ktoré chceme potom vyhodiť, hoci nám nejaké ešte povedzme zostávajú, tie tiež kde končia. A potom je tu otázka e, zvierat, ktoré tiež, e, ktorým tiež dávame antibiotika, dávame im hormóny. A to je ďalší problém. A možno je to, čo ste povedali vy, pani predsednička, na úvod. Trialog o tých e, medicínskych veterinárnych produktov to, tam dochádza k takej patovej situácii a to je e, práve preto, lebo nevieme, kam a ako chceme ísť, e, pokiaľ ide o farmaceutický odpad a aký je presný um, dopad na naše životné prostredie. Takže e, bolo by dobré, aby sme mali tú cestovnú mapu, ak ju nemáme, tak bolo by dobré, aby sme ju čo možno najskôr pripravili. Obávam sa, že žiaľ, Európska komisia svoju prácu nespravila tak, ako mala. A toto je samozrejme veľmi dôležitá téma. Samozrejme teší nás, že sa konečne komisia v úvodzovkách prebudila, možno teraz trošku spala v tejto veci. Pýtam sa teda, identifikovali ste tie problémy, aké sú zdroje znečistenia zo strany liečiv v našich vodách a ako mm, do akej miery to vyplýva povedzme z polnospodárstva, do akej miery z domáceho používania liečiv a tak ďalej. A potom, aké by boli náklady, koľko by stálo tie zvyšky, tie reziduá, antibiotík e, odstrániť, pretože rozumiem tomu tak, že zadarmo to nebude. Dokonca rozumiem tomu tak, že tých nákladov asi bude dosť veľa, budú dosť vysoké, takže treba sa na to vedieť pripraviť. Ďakujem pekne, ďalej pán Danta. Euh, Ďakujem pekne, to samozrejme citlivá otázka. Po Francúzsku sa ukázalo, že 50 reziduí alebo zvyškov týchto farmaceutík pochádza z nemocníc. Chcem sa spýtať, či aj komisia má podobné údaje v podobnom duchu za celú EÚ. To je prvá otázka. Všetci máme na Európske, máme v Európskej únii za posledné e, roky e, alebo sme podporovali e, tú otázku sme v oblasti čističek odpadových vôd. Chcem sa spýtať, ako k tomu pristupuje komisia, či to tiež súčasťou stratégie. A potom, pokiaľ ide o ľudské zdravie, zdravie ľudí, tak v najbližších dňoch budeme hovoriť, e, aj v najbližších chvíľach budeme hovoriť o smernici o um, pitnej vode. A chcem sa spýtať, e, či by podľa komisie nebolo potrebné ísť v tejto smernici o pitných vodách, pitnej vode ešte ďalej. A ak áno, tak e, na základe akých parametrov? Ako už bolo povedané, tie čističky e, v súčasnosti niektoré farmaceutické molekuly prepúšťajú a chcem sa spýtať, do akej miery DG NV v spolupráci s DG Research e, rieši otázku toho, akým spôsobom tie výskumné e, programy zo strany komisie sú Mm, riadené tak, aby sme naozaj zabraňovali šíreniu takýchto molekúl vo vodách po tom, čo už boli e, predmetom ošetrenia v rámci čističiek. Ďakujem pekne. Ďakujem. Ešte sa niekto hlási? Ak nie, tak pani Manfredy na záver. Ak chcete prípadne zareagovať na to, čo spomínali kolegovia. Nech sa vám páči. Many thanks, Chair. As you can imagine, um, it... Ďakujem pekne. Samozrejme, ja som nechcela eh, prejaviť nejaký nedostatok rešpektu v žiadnom prípade. Nechcela som, aby to tak nejako vyznelo. Takže to tak prosím neberte Určite to nie je tak, že by sme boli nejakí arogantní, že by sme boli sami so sebou spokojní a nič nerobili. Práve naopak chcem povedať, že u nás proste ešte prebieha interný proces. Naša domáca, naše domáce úlohy boli povedzme, že spravené, alebo sme si ich spravili. A teraz iba vám poviem, ako máme predstavu ďalej. Stratégia bude vychádzať zo šiestich hlavných pilierov ktoré budú fungovať e, na sklade rôznych komponentov, pretože ten prístup nie je taký, že by sme sa chceli pozrieť na to, čo sa deje v rámci celého životného cyklu nejakého, nejakej či farmaceutickej či výroby, či autorizácie, spotreby, alebo potom e, povedzme, vyhodenia tých e, zvyškov alebo do tej poslednej fázy. Takže e, našou strategiou je v jednotlivých tých fázach zasiahnuť chceme na naše trhy v prvom rade zavádzať farmaceutika, ktoré sú menej ehm, škodlivé a to si v prvom rade vyžaduje zmenu nastavenia eh, ľudí, ktorí používajú tieto lieky aj zo strany eh, lekárov, ktorí predpisujú tieto eh, lieky a samozrejme aj v spolupráci s priemyslom, ktorý vyrába tieto výrobky. Potom sa pýtali na bližšie informácie, pokiaľ ide o zdroje takýchto farmaceutík. Uh, Monitoring stále prebieha. Neviem, do akej miery si uvedomuje výbor, že nedávno, keď sa obnovoval ten tzv. watchlist v rámci rámcovej smernice o vodách. Všetky členské štáty, členské štáty slúbili, že e, pripravia zoznam látok, ktoré sa monitorujú na celo e, európskej úrovni, respektíve, že sa tam zavedú viaceré antibiotika, alebo zaviedli amoxilín, amoxilium, pardon. Ciprofloxacin takisto. A tieto sme pridali k ostatným eh, látkam, ktoré na tom vočiliste už boli aj predtým. Takže toto je práca, ktorá prebieha spolu s kolegami z Európskej environmentálnej agentúry, či sú to organizácie povedné za vodu, za kvalitu vody, eh, či sú to ministerstva zdravotníctva a tak ďalej. Takže toto by bola naša reakcia na vaše hlavné otázky, prečo prečo komisia meška, prečo sme nerešpektovali v rámci možnosti tú lehotu 2015, ako to bolo uvedené v rámci možností v smernici. Odpovede následom. A Je to preto, lebo ešte stále získavame informácie a dôkazy a keď ich budeme mať, e, mať hotové, bude to súčasť e, potom naozaj e, širokospektrálnej stratégie s konkrétnymi aktivitami, ktoré sa tam budú navrhovať. Ako som povedal, bude tam 6 pilierov. Prvý z nich konkrétne bude, že sa bližšie pozrieme na presne to, akým spôsobom zlepšovať naše povedzme, povedomie o tom, e, ako e, napríklad sa tieto ľudské aj veterinárne farmaceutika používajú nie nevyhnutným spôsobom, Takisto sa pozeráme veľmi e, blízko alebo zblízka na to, čo sa deje v oblasti používania farmaceutik, pokiaľ ide o liečenie zvierat. Opäť je to s kolegami z DG Sante, konzultované s ďalšími a sledujeme aj e, rokovania, ktoré, idú, ktoré prebiehajú, pokiaľ ide o balíček o veterinárnych, veterinárnych liekoch. Budeme takisto pripravovať viaceré opatrenia na podporu rozvoja a používania zo strany spotrebiteľov tzv. E, zelenších e, medicínskych výrobkov. Potom ďalší pilier, ten súvisí aj s tým prvým a to je intenzívnejšie, intenzívnejšie používanie e, hodnotení environmentálneho rizika predtým, ako sa liečiva dostávajú na trh ďalší pilier. Akým spôsobom sa potom odpady z takýchto farmaceutík e, používajú alebo ošetrujú. Ďalší pilier, piatý. Všetko, čo treba spraviť e, v spolupráci so všetkými relevantnými orgánmi v členských štátoch, aby sme zvýšili, zintenzívnili monitoring environmentálnych dopadov my tu chceme identifikovať viaceré hotspoty. To sú napríklad nemocnice. A najmä to, to sú také hotspoty, tie miesta, ktoré, kde treba byť mimoriadne opatrný, obozretný. A potom eh, nedostatky v oblastiach vedomostí, ktoré ešte stále pretrvávajú, aby sme získavali ďalšie informácie. Takže viete si predstaviť, že tá práca, ktorá e, prebieha v sektore vôd, tam sme spustili veľmi intenzívne hodnotenie, okrem iného aj e, smernice o mestských odpadových e, vodách, to je veľmi dôležité. V tomto kontexte spustíme čoskoro verejnú konzultáciu, kde uvidíte, že viacej otázky sa, týka, otázky sa týkajú presne toho, či máme zavádzať odlišné parametre na to, aby sme uh, lepšie ošetrovanie e, odpadových e, vôd nastavili najmä práve v e, kontexte týchto farmaceutík. To sú teda ďalšie nové výzvy. A takisto to bude prepojené aj na ten tzv. fitness track, pokiaľ ide o rámcovú smernicu o vodách. Máme tam aj tú e, smernicu o prioritných látkach, s týmto tiež prepojené. Takže my sa teraz snažíme nastaviť to tak, aby sme prijali dokument komisie čo možno najskôr, pretože si myslíme, že e, zavedenie viacerých aktivít, ktoré budú spustené takýmto spôsobom, to bude veľmi dobre napojené, konštruktívne napojené na e, širšiu prácu, ktorú vykonávame na komisii aj tento rok, aj budúci rok, pokiaľ ide o kontrolu celkovej platnosti našich institúcií pravidel a teda povedania si toho, či treba spraviť ešte viac a ak áno, tak akým spôsobom. I wonder whether I've managed... Rozmýšľam, či sa mi podarilo uh, zodpovedať na všetky otázky, ktoré mi boli položené. Ak nie, um, prosím, položte mi ho petovne, pani predsednička. Ďakujem pekne za túto diskusiu. Teraz by sme prešli k nášmu ďalšiemu bodu. Pán Eichhout, ja som sa spýtal na verejný register. Pokiaľ viem, e, na túto špecifickú otázku ste neodpovedali. Ide o informácie o ekotoxických e, štúdiách. Takže prosím vás o odpoveď na túto otázku. Ďakujem, pán Eichhout, že ste pripomenuli túto tému. Pani Freddy, poznáte odpoveď už teraz? Ak smiem odpovedať, ospravedlňujem sa. Eh, asistujú mi tu kolegovia, ktorí sú experti v tejto téme, hovoria, že toto je súčasťou kapitoly, eh, kde chceme zvýšiť transparentnosť eh, informácií pre spotrebiteľov, ale v tomto štádiu nemôžeme zajsť do dostatočných detajlov. Keď sa stratégia príjme, potom vás budeme radi bližšie informovať. Ďakujem za vašu otázku. Áno, verejné registre sú samozrejme súčasťou transparentnosti. Ďakujem pekne. Ako som povedala, toto uzatvára našu diskusiu. A prejdeme teraz k ďalšej výmene názorov s komisiou. Máme tu opäť pani Manfredy. Ide o vykonávanie právnych predpisov v oblasti životného prostredia. Máme tu otázky. Začneme e, s tými, ktoré sa týkajú existujúcej legislatívy. Bude sa im, budeme sa im venovať podľa jednotlivých tém. Potom pani Manfredi odpovie na otázky a následne bude priestor pre uh, vystúpenia eh, jednotlivých poslancov. Takže najprv compliance a eh, možnosti eh, ochranných prostriedkov v EÚ. Pani Manfredi, nech sa páči. Táto Otázka sa týka nášho e, e, návrhu, e, pokiaľ ide o zmen smernice o pitnej vode. V našom návrhu je veta, ktorá hovorí, že členské štáty by automaticky mali považovať každé zlyhanie, splniť minimálne požiadavky ako potenciálne ohrozenie ľudského zdravia. Samozrejme, táto veta znamená, e, že náprava, e, ktorú očakávame od členského štátu, ktorú očakávame teda od členského štátu, mm, nebude znamenať samozrejme zákaz e, pitia. Vody môžu, to byť samozrejme odlišné, rozputie situácií, môžu napríklad informovať populáciu, môžu Eh, sa venovať eh, príčinám, eh, môžu vysloviť varovania, prijať opatrenia rôzneho charakteru. E, tiež si myslím, že tento článok je extrémne dôležitý, lebo podporuje to, čo sa spomína v článku 4 smernice, kde sa jasne e, spomína, že je všeobecnou povinnosťou pre členské štáty tieto parametre rešpektovať, keďže cieľom celého návrhu je zabezpečiť vysokú kvalitu ľudského zdravia. Musíme e, teda rešpektovať tento e, cieľ smernice, musíme zabezpečiť bezpečnú e, pitnú vodu. Ak by teda sa nesplňali tieto minimálne požiadavky, to by malo mať dôsledky, malo by to byť vnímané ako potenciálne riziko pre zdravie tieto parametre boli vypracované e, v extrémnej e, spolupráci s kolegami, e, teda expertami, takže vychádzame z toho, že ide o vyvážený text, ale sme pripravení s vami samozrejme ďalej diskutovať na túto tému. Ďakujem toľko k otázke pána Mandla. Chcel by zareagovať pán Mandel alebo niekto z kolegov? Nie. Dobre, ďakujem. Ďalšou témou je monitorovanie kvality pitnej vody. Tu máme viacero otázok kolegov Florenca, Mandela, Poca, Zofoliho, Millera a Bojlan. Ale teda najprv má slovo komisia, aby odpovedala na túto otázku pani Manfredi. Ďakujem pekne, pani predsednička. E, týmto potom sa zabrali trošku v predchádzajúcej diskusii. Je faktom, že podľa aktuálnej smernice z 98. E, tu nemáme požiadavku zabrať špecificky farmaceutikami. Ehm, ale teda e, táto otázka farmaceutík v pitnej vode sa analyzovala. Robili sme to spolu so Svetovou zdravotníckou organizáciou v rámci e, projektu e, revidovania parametrov tejto smernice. E, z toho vyplynuli záverečné odporúčania, ktoré hovoria, že by bolo nevhodné vložiť tu špecifické farmacika do prílohy 1 smernice teraz, pričom sa odporúča pokračovať v ďalšom monitorovaní. Takže nástroj, ktorým náš e, e, návrh e, umožňuje zohľadňovanie farmaceutik vo vode. To, umožňuje článok 8, ktorý nazývame hodnotenie rizik alebo nebezpečenstva. V rámci tohto vyžadujeme od členských e, štátov, aby členské štáty e, hodnotili e, rizika teda merali prítomnosť aj týchto farmaceutických e, látok e, z e, toho miesta, kde sa odberá voda. A v prípade, že by sa tu našli tieto látky, v prípade, že by napríklad rieka bola blízko nemocnice alebo nejakého iného ohniska, napríklad miesta, kde sídli nejaká farmaceutická firma a teda e, mohlo by sa vychádzať z toho, že voda bude obsahovať dnes nebezpečné farmaceutické látky. V takomto prípade analýza vody v tejto špecifickej oblasti by e, mala obsahovať aj špecifické opatrenia. A v E, návrhu, na revi- teda v revidovanom návrhu e, sme identifikovali e, s kolegami zo Svetej zdravotníckej organizácie ďalšie dôležité parametre. K ním patrí možná prítomnosť endokrinných disruptorov. To je v tejto súvislosti samozrejme relevantné. Ako viete, sú vo vzťahu s bisfenolom A, beta-izrodilom eh, a eh, betanonilfenolom. Ide v zásade o veľmi nízke eh, parametrické hodnoty, ktoré nám umožnia lepšie pochopiť súvislosti prítomnosti týchto látok vo vode. Ako viete, eh, v slade s celkovým mechanizmom smernice bude tu možnosť eh, odstrániť tieto parametry z monitorovacieho zoznamu, ak je tu hodnotenie rizik, ktoré vychádza z záveru zo špecifickej oblasti, je takéto eh, zbieranie údajov nerelevantné. Dúfam, že toto zodpovedalo otázku členov parlamentu, ktorí položili. Ďakujem. Pýtam sa autorov otázky, či sú spokojní s e, odpoveďou, alebo či by e, ju chceli prehlbiť. Pán Poc, ďakujem pekne, pani predsedníčka k endokrinným disruptorom. Dve otázky. Súhlasíte, že e, nákladovo efektívnejším spôsobom by bolo pomocou ochrany e, vôd a e, teda ochrany na, e, teda, teda pri zdroji a na základe princípu, že znečistovateľ platí. A nebude toto viesť iba k vysokým nákladom pre spotrebiteľov bez toho, aby to viedlo nutne k lepšej kvalite pitnej vody? A tretia otázka k mikroplastom. Mohla by sa komisia vyjadriť k eh, tomu, čo sa aktuálne vie a k eh, budúcim eh, možnostiam spolahlivo merať prítomnosť mikroplastov v pitnej vode a čo plánuje komisia? Aké definitívne štúdie na hodnotenie toho celkového chemického koktajlu, pokiaľ ide o ľudské zdravie, a teda bioakumulované toxíny a, mikroplasty v pitnej vode. Äh, Mrs. Müller. Ja, ich bin mit den Antworten auch nicht so ganz zufrieden. Ja tiež nie som, e, hovorí pani Miller, plne spokojná s odpoveďou. Ja som dlho e, pôsobila na komunálnej úrovni, kde uh, sme boli zodpovední za kvalitu pitnej vody voči občanom. A teraz s týmto návrhom a s týmito parametrami a týmto zavedením e, týchto pozorovaní endokrinných disruptorov e, mám veľké problémy, pretože ako predračník e, obávam sa, že náklady sa presunú na konečných spotrebiteľov a budú enormné. Mám aj obaj podľa tej, pokiaľ o túto možnosť, e, ako sa e, to napokon bude implementovať do praxe v jednotlivých členských štátoch. Viem, že máme oblasti ochrany vody, že sa pravidelne e, skúmajú vzorky, ktoré musia dodržiavať všetky hraničné hodnoty. Až potom táto voda môže ísť do obehu. A teraz tu mám možnosť členským štátom zrazu dať rozličný priestor eh, pre voľné konanie. Takže zaujímal by ma, eh, čo s týmto eh, prístupom vychádzajúcim z rizik z roku 2015, ako sa zaviedol do praxe v členských štátoch, aké máte, ako máte spätnú väzbu v tejto súvislosti. Ja tu vidím problém, v prípade eh, spracovateľov vody, ktorí naozaj musia pracovať eh, s aktívnym eh, uhlím, aby zabezpečili potrebnú kvalitu. Budeme to musieť zabezpečiť, ale bude to spojené s veľkými nákladmi. A pokiaľ ide o refit, vychádzate z toho, že článok 10 o materiáloch v kontakte s pitnou vodou nedosiahol svoj cieľ. E, čo je príčinou e, nesprávna alebo zlá implementácia v členských štátoch alebo konštrukcia článku je na vine. Niekto ďalší na túto tému? Pán Zofoli, nech sa páči. Aj ja som sa e, chcel vrátiť k špecifickým otázkam To sú e, špecifické chemické látky, ktoré nie sú prítomné v prírode, ktoré nájdeme e, napríklad v repelentoch. V Taliansku došlo k jednému prípadu v Benátsku, prípadu závažného znečistenia zo strany týchto látok. Populácia mala E, teda 340 e, e, tisíc obyvateľov v oblasti Výčenca, napríklad Výčenci a Pádovi, mali obyvateľia veľmi vysoké obsahy týchto látok v krvi. Tieto látky zostávajú v obehu veľmi dlho, minimálne 10 rokov. Hovoríme o prílohe 1, časť B, kde ide o limity týchto látok. A chcel by som sa e, presnejšie spýtať, na základe akých kritérií e, boli, stabil, e, boli stanovené tieto limity. A teda po tomto prípade Benátsky región stanovil limity blízke nule pričom eh, v príslušnej legislatíve sa spomínajú vyššie eh, hraničné hodnoty. Pán, pani Danta. Ďakujem pekne. V tom návrhu, ktorý sme dostali, je vyškrtnutý článok, ktorý sa týka výnimiek. A tí, ktorí riadia tieto siete a členské štáty eh, by chceli ponechať tam túto možnosť výnimiek, pretože sieť eh, tá, mm, tam môžu prebiehať rôzne, povedzme, nejaké náhodné negatívne procesy a bolo eh, povedané, pýtali sme sa teda, aké sú dôvody pre tieto výnimky a bolo nám povedané, že sa navrhujú nejaké nové parametre, a bude potrebný nejaký ďalší čas na to, aby každý, ktorý riadi takúto sieť, mohol sa na to nejako prispôsobiť, tomu prispôsobiť, pripraviť sa na to. Nemyslíte si, že by bolo dobré najprv eh, dať povedzme nejaké prechodom dobe, kým to nadobudne záväzný charakter? Ďakujem. Okay, so Mrs. Manfredi, you have a series of redirect questions. Pani eh, Manfredi, takže eh, sú tu doplnkové otázky eh, pre vás v súvislosti a takisto aj pán Dantan sa vyjadril k výnimkám. Takže mohli by ste odpovedať možno naraz. Ďakujem. Rada. Budem sa snažiť najprv odpovedať na otázku pani Müller, pokiaľ ide o to, ako to vyzerá za článkom 10 existujúcej smernice, ktorý zdá sa nedosiahol svoj cieľ. Uh, Chcem povedať, že naša evaluácia smernice e, e, viedla k tomu, že táto, tento článok je efektívny, e, nie taký efektívny, pretože dáva príliš veľký priestor členským štátom stanoviť, ktoré opatrenia sú potrebné na zabezpečenie toho, aby materiály neznižovali úroveň ochrany ľudského zdravia. A to, ako viete, viedlo k stavu, kde e, vlastne priemysel vyrábajúci tieto e, materiály je veľmi zaťažený, pretože musí žiadať o rôzne povolenia, autorizácie všade v EÚ, čo e, má náklady 750 miliónov ročne. Je to tiež prepojené s celkovým nastavením a znením tohto článku, ehm, pokiaľ ide o implementáciu v členských štátoch. Niektoré členské štáty žiadajú celý rád dodatočných testov eh, predtým, než nejaký produkt môže byť umiestnený na trh. Z tohto dôvodu a samozrejme v úzkej spolupráci s mm, kolegami ktorí sa zaoberajú e, nariadením o stavných produktoch, sme navrhli zmenu tohto článku, kde e, objasňujeme, že nariadenie o stavebných e, produktoch hovorí, že by malo vyvinúť štandardy pre tieto dôležité materiály, ktoré vstupujú do kontaktu s pitnou vodou. A takýmto spôsobom by sme chceli zjednodušiť autorizáciu na vnútornom trhu, aby nebolo treba opakovať eh, te testy a aby sa zároveň zabezpečilo rešpektovanie najvyšších parametrov ochrany ľudského zdravia. Ako viete, mandat štandardizácie eh, už eh, začal prebiehať v tejto téme. Eh, sme v kontakte s príslušnými kolegami, aby sme sa dohodli na vysokej hygienickej eh, výkonnosti týchto produktov. Eh, aj rada sa zaoberá touto témou aktuálne. chcela by som využiť túto príležitosť, aby som informovala výbor, že diskusie na rade postupujú dobre a že tu uh, e, uh, e, vidíme, že bulharské predsedníctvo sa naozaj zasadzuje, e, pohnúť ďalej v tomto v tejto téme a radáme aj s vašou kooperáciou. A teraz k otázke pána Zofoliho, pokiaľ ide o otázku PFAS, perfluorových e, zlúčenín a ich potenciálneho nebezpečenstva pre ľudské zdravie. Ako viete, Komisia sa rozhodla tieto látky vložiť ako nový parameter, ktorý sa má monitorovať v pitnej vode. Pôvodne v existujúcej smernici nebol e, zahrnutý. Vieme, že navrhujeme veľmi ambiciózny prístup, pretože zároveň stanovujeme aj maximálnu Eh, hodnotu pre celú skupinu eh, perfluorových eh, zlučenín, ale aj limitné hodnoty, hodnoty pre každé jednotlivé látky, ktoré spadajú medzi PFAS. Prečo sledujeme takýto prístup? Chceme sa vyhnúť tomu, aby určité špecifické látky boli nahradené inými podobnými s podobne škodlivými efektami, ako e, tomu došlo. E, e, možno mnohí z vás vedia, v jednom prípade v Holandsku, nie tak dávno, kedy špecifická látka PFOA bola nahradená podobne škodlivou látkou, ktorá viedla k vysokej miere teda znečistenia. Takže chceme regulovať celú skupinu týchto látok s hodnotami 0,1 mg na liter pre každú individuálnu látku a 0,5 mg na liter pre všetky, pre celú skupinu celkovo. Tieto hodnoty sú trochu vyššie ako tie, ktoré sa aplikujú napríklad vo Švédsku alebo dokonca vo Veľkej Británii Takže myslíme, že by malo byť eh, realizovateľné, aby ich Európa tiež splnila. Pán Dantán sa spýtal na výnimky, eh, prečo sme zrušili článok 9 eh, existujúce smernice o pitnej vode. A rovnako bude fungovanie tohto článku, koľko výnimiek zatiaľ bolo udelených. No, Viete, že podľa tohto článku členské štáty uh, povinnosť dať na správu, že od momentu, keď si žiadajú o druhú, eh, druhú výnimku, takže počas troch rokov nás nesú, prvých troch rokov nás nesú, mm, to informovajte, a preto nemáme eh, celkové číslo všetkých výnimiek, ktoré boli pridelené od vstupu smernice do platnosti v Európe. A v každom prípade máme prehľad Môžem povedať, že v roku 2017 komisia dostala jednu žiadosť na tretiu výnimku, takže predlženie o 9 rokov, čo sme zamietli. A dostala informácia o približne 10 žiadostiach pre prvú a druhú výnimku. Myslíme, že v tejto fáze rokov po vstupe do platnosti smernice o pitnej vode tak eh, na výnimky nie sú dobrým nástrojom, boli považované za vhodné, keď eh, smernica začala aplikovať, eh, pretože bolo nevyhnutné dať členským štátom dodatočný čas na dosiahnutie parametrických hodnôt, ktoré sa stanovali, ale keďže smernica už platí 15 rokov, tak myslíme, že výnimky sú už neodôvodnené v každom prípade počúvame argumenty, ktoré tu zazneli. Mm, pán Dantan je dokonca spravodajcom pre túto tému. Ja mu ďakujem za vynikajúcu spoluprácu. A my počúvame argumenty, či by sme mali predpokladať možnosť prechodného obdobia na udelenie niektorým členským štátom alebo minimálne tým členským štátom, ktoré to potrebujú vhodný čas na dosiahnutie novej hodnoty a myslíme, že toto bude musieť byť predmetom diskusí medzi spoluzákonodarcami a my vyvinieme maximálne úsilie, aby sme umožnili dobrý, solidný kompromis, eh, ktorý sa zhoduje s cieľmi, ktoré chceme dosiahnuť eh, vysoká miera ochrany verejného zdravia a dôvera spotrebiteľov. Neviem, či som už zareagoval na všetky otázky. Myslím, že áno. Dostali sme otázku od pána Poca o princípe zvyšťovateľ platí, no a tom, že je tu riziko tým, že zavedieme sprísnejšie parametre, že všetky náklady budú znášať koneční spotrebitelia. No a v tomto ohľade môžem vám povedať, vrátim sa k číslam eh, a dopadovým štúdiám, ktoré prišli k záveru, že očakávame nárast nákladov na domácnosť na rok nie viac ako 7 až 10 eur. Takže tie očakávané náklady vyplývajúce zo zavedenia oveľa lepšej ochrany ľudského zdravia lepšími parametrickými hodnotami nebude znamenať žiadne výrazné zdraženie. Musíme vnímať možné prínosy, ktoré vyplynú z toho, že ako viete, liter vody eh, z vodovodného komútiku stojí bežného spotrebiteľa 0,5 centu. A vidíme rozdiel tom, eh, tej cene za balenú vodu a to je 600 miliónov ročne ktoré by sa dali ušetriť aby každá domácnosť pila vodu z vodovodného kohútika. Ja sa ospravedlňujem, ak som na niečo zabudla. E, prosím, môžete mi niečo pripomenúť. Je to krát, čo som v tomto výbore možno som niektoré otázky vynechala. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne, kolegyne, kolegovia. Boli vaše otázky zodpovedané. Dobre, takže pani Manfredi odvádzate vynikajúcu prácu. Môžem sprejsť k ďalšej téme. to je informácia, informovanie a správy o kvalite vody. Máme dve otázky. Pani Ruiz a pani Bojlan. Takže pani Manfredy. No a teraz sa, sa dostávame k téme informovania a podávania správ o kvalite vody. Myslím, že tu položila otázku pani Kapezon Ruiz. Teraz sa zaoberá tým, či myslíme, že informujeme spotrebiteľov pomocou správnych nástrojov. Poslanec sa pýta, alebo poslankyňa sa pýta, či nepomáhame tom, že rozširujeme tú digitálnu priepasť, pretože máme článok v revidovanom rekasti, kde sa hovorí o význame informovania spotrebiteľov online. No, k tomu by som rada dodala, že časť článku hovorí o význame pre členské štáty, aby neustále aktualizovali online informácie, ale súčasne je ten článok 14, ktorý hovorí o význame, že poskytovateľia vody nákladmi napríklad účtami za vodu, čo nie je online, online pretože chcú to, to na papieri, alebo tradičná forma, tak jak boli zaplatené. No a my to vnímame ako možnosť, ako jeden z nástrojov, možnosti inteligentnej aplikácie. Myslíme, že toto je téma, o ktorej sa dá ďalej hovoriť spoločne s radou. A my radi zvážime akékoľvek iné komunikačné kanály, ktoré považujete za vhodnejšie. My, celá komisia, e, veľmi tvrdo pracujeme na rámci digitálneho jednotného trhu, aby sme prekonali tie rozdiely, prikladáme tomu veľký e, význam tak, aby všetci spotrebitelia mali dôveru a informácie, tak aby používali viac vody z vodovodného kohútika. A čo sa týka otázky pani Bojlan o koncentrácii pesticídov v pitnej vode, ja by som rada povedal, že je pravda. Tá posledná správa do otázke sa zaoberá rokom 2011-2013 a bola prijatá v októbri 2016 a my pripravujeme ďalšiu syntetickú správu o tejto téme, ktorá mala výjsť v novembri 2018 v súlade s našimi právnymi eh, povinnosťami podľa článku 35 existujúcej smernice. Takže v tejto fáze nemáme z eh, informácie o kvalite pitnej vody, ale za hodnotenie dopadov poskytujeme informácie o tejto problematike a naše analýzy ukazujú, že vo všeobecnosti tu veľká miera plnenia vo všetkých členských štátoch sa týka rešpektovania parametrov v pesticídoch ako atrazín, terbutilár, atrazín a ďalšie. Takže v podstate v súhľade s číslami z roku 2013, o ktorých som hovoril predtým, naše dáta ukazujú, že priemerná miera plnenia v všetkých členských štátoch je 99 až 100 Takže to je pozitívna správa pre našich občanov. Ďakujem pekne, predsednička. Ďakujem pekne v tejto téme. Znamenia informácie o kvalite vody. Pani Groste, chcete sa vyjadriť k tejto téme? Ak mi dáte jednu minútu, áno, k tejto téme, pretože ja veľmi počúvam celú diskusiu a No, Vedec mi nedávno povedal, ktorý hodnotí biodiverzitu a znepokojujú ho zvyškové hodnoty hormónov, ktoré sa nachádzajú v rybách. No a je to endokrinný systém, hodne mládeže a byť ovplyvnený aj vývoj našej spoločnosti, pretože tento eh, vedec hovoril aj o feminizácii mladých mužov. Čiže je to znepokojujúce. Ja sa chcem spýtať, či máte nejaké testy exotoxikologické, ktoré by umožnili skutočné hodnotenie tohto problému, ktorý sa mi zdá skutočne maximálne naliehavý a treba ho riešiť. Sú nejaké ďalšie otázky k tejto téme? Nie. Takže pani Manfredy. No, kolegovia vedľa mňa opätovne poukázali na to, čo som už povedal predtým, na to, že pomocou rekastu prepracované verzie zavedieme povinnosť monitoringu aj pre viaceré endokrinné disruptory. Veľká pozornosť sa venuje novým parametrom beta-estadriol, ktorý by mohol e, spôsobovať tie problémy, o ktorých hovorila poslankyňa nový návrh. Zavádzano veľmi nízke parametrické hodnoty, 1 nanogram na liter. A ak sa hovorila s kolegami z VHO, to sa dá vnímať ako marker nie len pre endokrinné disruptory a ich zlúčeniny, ale ako hormón pre farmaceutické produkty. Takže monitorovaním toho, čo sa deje s prítomnosťou tejto látky, my tiež na ďalšie výzvy, aby sme obmedzili uh, používanie bezpečných farmaceutík na našich trhoch. Je to nový prístup poprvýkrát. Zazneme takúto povinnosť monitorovania. Ľudia musí byť veľmi opatrní. Ako som už povedala, ale mňa ostatné, ostatnú prácu a smernice vždy, keď členské štáty uvedovia povinnosť monitorovať a, zlepšiť monitory niektorých, eh, časť, eh, niektorých látok, tak môžeme v tom podporiť. a toto je transformácie, ktorú musíme no, zrealizovať eh, na minimalizáciu negatívnych dopadov na našich občanov. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. k tým eh, implementácii existujúcej legislatívy ďalšie tri otázky. Prvá pani Švica o na svete o odpade vo vodách. Pani Manfredy, skúste na to zodpovedať. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ako som už povedala, je pravda, že v našom návrhu pre prepracovanú verziu veľký význam pripisujeme lepšie informovanosti našich spotrebiteľov. Takže na jednej strane je to článok, ktorý skutočne si vyžaduje, aby online informácie, ktoré sú dostupné, obsahovali tiež nejaké rady o tom, ako znížiť spotrebu vody, to sa šírenia osvety, o znižovaní energetickej spotreby energii. Vidíme publikáciu pre uh, vodu z kohútikov a členské štáty spustiť kampaň, aby informovali občanov o kvalite uh, vody. Ako viete, na globálnej úrovni USA eh, podporilo prístup k vode ako prioritu v rámci eh, rozvojovej a politiky za ostatné 10 ročie. Nie len, že to je veľmi dôležitý cieľ udržateľného rozvoja, ale my sme sa k tomu tiež zaviazali v rámci nášho nového európskeho konsenzu o rozvoji. V roku 2014 až 2020 voda a hygiena je hlavným centrom pozornosti našej rozvojovej spolupráce s 13 partnerskými krajinami v Afrike, na Blízkom východe a nehovorím už o ostrovných štátoch ako Šalamúnové ostrovy. Mnohé ďalšie máme tiež e, rôzne programy so susednými krajinami, e, Stredná Ázia, Stredná Latinská Amerika. My máme celkový rozpočet 800 eh, miliónov eur a to hovorí o význame, ktorý pripisujeme tejto otázke. Pomocou nástroja rozvojovej spolupráce je v ostatných sektoroch, pretože je tam pre, jasné prepojenie medzi vodou, energiou a potravinovou bezpečnosťou. A my sa venujeme týmto témam aj v kontexte regionálnej integrácie, hlavne s cieľom podporovať mier, bezpečnosť a ochranu životného prostredia. V marci 2018 sa spustili politické mm, oslovenie na podporu globálneho globálnej podpory pre dohovor OSA na zlepšenie kvality vody a spolupráce celkovým cieľom e, bolo podporiť naše presvedčenie o zdieľaných hodnotách v rámci medzinárodných e, dohôd o spolupráci. E, to narastajúce napätie kvôli vodiču si všetci veľmi dobre uvedomujeme. Takže my sa zameriavame na spoločné benefity, ktoré vyplývajú zo spolupráce na základe medzinárodných dohôd a chceme podporiť naše členské štáty, aby čo najskôr ratifikovali a implementovali dohovor OSN o vode. Chcete, môžem tiež prejsť k ďalšej otázke, ktorá bola predložená v tomto kontexte. Neviem, či chcete, aby som pokračovala, pretože vidím, že ďalšie dve otázky boli na programe. Áno, presne tak môžeme prejsť k otázkam, ktoré položil pán Faria o suchách a transparentnosti. Takže myslím, že o týchto dvoch ste hovorili. Takže nech sa páči, pani Manfredy. Áno, ja som presvedčená, že otázka pána Fariu súvisí s nárastom extrémneho sucha na juhu Európy a je aké sú aktivity komisie, ktoré vykonáva na kompenzáciu týchto súch. Otázka nedostatku vody je v centre pozornosti z našej strany. A sledujeme oznámenie, e, ktoré sme podporili už v roku 2007. Obnovili sme náš záväzok v roku 2012 a vytvorili sme Európske observatórium v rámci našej úzkej spolupráce s Európskou agentúrou pre životné prostredie. E, my máme lepšie indikátory, ktoré vedú celkovému zhromažďovaniu informácií a existencie štatistík k tomuto javu. Komisia chce prijať veľmi praktické kroky na to, aby sme zabezpečili e, recykláciu vody. My ideme plnou rýchlosťou, aby sme tomuto výboru rade predložili legislatívny návrh o minimálnych požiadavkách na podporu opätovného použitia vody na e, zavlažovanie v polnohospodárstve. Tento návrh e, chceme predložiť ešte v máji tohto roka, teda budúci mesiac. No a súčasne v súhľade s našimi strategickými cieľmi poskytneme podporu členským štátom na to, aby riešili otázky nedostatku vody, hlavne možnosťami spolufinancovania v rámci regionálnych fondov. My pokračujeme, čo sa týka no, skladovania vody. Podporujeme prírodzené opatrenia a to zachytávanie napríklad dažďovej vody. A čo sa týka sieti, tak sme podporili viacero štúdí a pilotných projektov. Zníženie miery e, úniku vody, čo je veľmi veľký problém v Európe. Miera je až 23%. Aby som vám dala nejaké číslo, tak v súhľade s finančnými údajmi, ktoré máme, tak v rámci celého programovacieho obdobia 2014 až 2020 tak približne 670 tisíc eur sa použilo na e, riadenie e, vodný manažment a projekty chránenia ochrany e, pitnej vody. Takže dúfame, že v budúcnosti bude to príjmanie lepšie na podporu plného využitia vody. Potom posledná otázka, tá sa týkala prístupu k bezpečnej vode ako ľudského práva. Bola tu žiadosť, aby komisia uistila občanov, že prístup k vode je základným parametrom. Dobre viete, že v tej prepracovanej verzii, v tom rikaste, sme, dali viac, e, sme uviedli viaceré ustanovenia, ktoré hovoria o transparentnosti e, sektoru bezpečnosti vody a tak ďalej. Princíp, o ktorých hovoríme, vychádzajú z toho, že e, náklady súvisiace s vodnými službami majú byť riešené v duchu princípa princípu ehm, znečisťovateľ platí, ako je to uvedené aj v rámcovej smernici o vodách, kde sa jasne hovorí, že treba sa ujistiť, že to spoplatnenie používania vody je primerané. Konkrétne eh, v revidovanej eh, smernici o pitnej vode sme spravili to, že sme tam dali viacej nástroje, ktoré dávajú informácie alebo ďalšie informácie spotrebiteľom, aj pokiaľ ide o tú mieru presakovania a teda, aby mohli spotrebitelia lepšie porovnávať takéto prvky. Tieto ustanovenia sú viac ambiciozne ako tie v súčasnom znení smernice a dúfame, že keď nás podporíte, pokiaľ ide o nejaké vyladenie toho, čo je naozaj potrebné, spoločne to nastavíme tak, aby sme informovali spotrebiteľov a zároveň e, sme aj dávali informácie o cene vody a sprístupňovali ich. Ďakujem. Ďakujem k týmto posledným otázkam. Chcete ešte zareagovať, pán Faria? Ďakujem a ďakujem aj za vaše vysvetlenia. Nemyslím si úprimne povedať, že sú dostatočné. Bol som na tom fóre v Brazílii, bol som tam ako jediný europoslanec. A všetky tieto témy sa tam riešili a nevidel som tam z našej strany, zo strany Európy, veľa odpovedí. Hovorí sa tu o programoch, o indikáciách, o štúdiách, o globálnom obraze do roku 2020. Pokiaľ ide o tú prvú aj tú ďalšiu otázku, koľko eur sa na to vynakladá. A otázka je, ktoré konkrétne opatrenia boli prijaté. Sú to iba štúdie, štatistiky, to nás nestačí. Moja krajina v poslednom roku aj v prechádzajúcich rokoch e, absolvovalo viacero období, kde naozaj dochádzalo k suchám a ľudia majú obavy. Poprvýkrát v našich e, dejinách sme mali e, mesta bez vody, bez pitnej vody, na, vody na spotrebu a ľudia sa majú obavy. Nemôžem im ja povedať, e, poríte sa, komisia robí nejaké štúdie, má čísla, má štatistiky, e, ale <laughs> toto všetko im je ukradnuté samozrejme, nehnevajte sa, ale je to tak. Oni chcú vedieť, čo konkrétne sa robí preto, aby sa ich situácia zlepšila. K tomu som dostala otázky a Konkrétne ide o to, čo, to je, čo vlastne to znamená ľudské práva v tejto súvislosti. Hovoríte o tom, že či si ľudia uvedomujú tú možnosť presakovania, či je mm, spotrebiteľské uvedomenie dostatočné, alebo povedomie. A to tiež mi nestačí. Vy ste nereagovali na moju otázku. Ja som sa pýtal, čo konkrétne ste spravili. Veľa peňazí bolo prefinancovaných, všelijaké nápady e, zazneli a toto sme E, predsa začali sme s tým pracovať od roku 2014 a už sa nám e, toto funkčné obdobie končí. Takže čo sa konkrétne spravilo? Keď sa pozrite na situáciu v Portugalsku alebo Španielsku, vidíte, aké tam sú problémy. Vidíte, že ľudia nemajú prístup k pitnej vode niekedy, pretože chýba transparentnosť. Verejné alebo súkromné služby, keď nemáte dostatočné peniaze na to, aby ste E, zaplatili, e, tak vám vodu vypnú. Takže čo sa konkrétne spravilo, to sa pýtam. Toľko rokov, toľko štúdí, grafov, štatistík, e, ale čo naozaj máme k dispozícii? Ďakujem. Ďakujem pekne. Pani Manfredi, chcete na to zareagovať? Nech sa páči. Ja sympatizujem s tým, čo pán poslanec povedal, s tou frustráciou, tiež som z Talianska. Možno viete, že aj Rím bol minulý rok bez vody, tam som sa aj narodila. Boli tam problémy s infraštruktúrou a, to, infraštruktúrou a došlo až naozaj k nedostatku e, vody. Takže ja plne rozumiem tomu, ako to ľudia vnímajú, že majú pocit, že tie moje odpovede neboli úplne e, dostačujúce. Ja by som e, reagoval inštinktívne mm, tak, že by som povedal pánovi poslancovi, že ešte konkrétne mu poskytnem informácie, pokiaľ ide o to, koľko peňazí si v rámci regionálnej politiky Portugalsko vyžiadalo, pretože musím povedať, že veľa bolo správené pre konkrétne projekty v oblasti vylepšenia vodnej infraštruktúry pre tie členské štáty, ktoré naozaj nás požiadali o spolufinancovanie. Treba si byť istý, že všetky snahy, ktoré vykonávame, pokiaľ ide o prípravu ďalšieho MFF, sa e, pozerajú aj na to, že vodná infraštruktúra môže naďalej byť primerane riešená. problémy v týchto, v týchto oblastiach a týka sa to nie iba južanských krajín, pretože keď sa o tom hovorí, častokrát mám taký dojem, ako keby sa to rozdielovalo sever, juh, ale tak by to nemalo byť. Takéto e, problémy sucha existujú, začínajú existovať aj v iných e, častiach kra, e, alebo krajinách, e, regiónoch Európskej únie, dokonca aj v niektorých severských regiónoch. E, čiastočne. Takže tento pocit urgentnosti, ktorý máme, to, že pripravujeme návrh s minimálnymi požiadavkami, aby sa uľahčilo používanie e, splaškových vod, meských splaškových vod na to, aby sa znovu využívali napríklad na zavlažovanie v polnospárstve a na iné účely. To je ďalší príklad toho, na čom pracujeme. Takisto by sme chceli e, fungovanie Európskeho inovačného partnerstva pre vodu e, nejakým spôsobom znovu naštartovať. Je to podľa mňa dobrý katalýzátor alebo, alebo preformatovať. Je to dobrý spôsob, ako maximalizovať e, používanie vody v súlade s princípmi cirkulárneho hospodárstva, obehového hospodárstva, tak aby naozaj sa tí najpovolenejší k tomuto vedeli vyjadriť a skúsiť nájsť konkrétne riešenia. Takže ak súhlasíte, pán poslanec, ja by som vám e, pripravila detálnejšiu odpoveď na vašu otázku, pokiaľ ide o projekty v Portugalsku a rada budem pokračovať e, v tom dialogu aj do budúcna a uistujem vás, že zo strany komisie takisto berieme a vnímame to tak, že tento problém je vážny a budeme sa mu, budeme sa mu aj do budúcna venovať. Ďakujem pekne toľko uzatvorenie prvej časti, ktorá sa týka existujúcej legislatívy. Teraz môžeme prejsť na časť ďalšiu otázky k návrhu smernice o vode pre ľudskú spotrebu, prepracované znenie. Prvá otázka sa týka eh, hodnotenia rizik v prípade domácej spotreby pán Volkan e, túto otázku pripravil. Takže opäť e, pani kolegyňa Manfredy z komisie, ak chcete zareagovať na túto otázku, nech sa páči. Ďakujem. Otázka pána poslanca sa týkala materiálov, ktoré sa dostávajú do kontaktu s takýmito vodami že to je teda istý problém a otázka znela, ako chceme tieto problémy v tom prepracovanom znení riešiť. Ako som už e, povedal aj predtým, naše plány, to čo do toho návrhu dávame, je v zásade, aby sa pracovalo paralelne. V revidovanom texte chceme vyjasniť, že štandardizácia a technické požiadavky týchto produktov by mali byť regulované v rámci smernice, teda nariadenia o štandardizovaných e, produktoch, teda štandardizovaných e, stavebných produktoch. Na, tejto, na tomto sa momentálne pracuje a v rámci prípravy tohto návrhu sme si povedali, že nie je dobré pre vnútorný trh, aby e, pokračovala súčasná situácia, kde máme odlišné, rozmanité národné výrobky, ktoré sú k dispozícii. To generuje náklady pre priemysel a navyše to nie je ani bezpečné alebo jednoznačné z hľadiska trhu. Takže nesplňame tie ciele, ktoré by sme chceli mať, pokiaľ ide o ochranu ľudského zdravia alebo pokiaľ ide o fungovanie vnútorného trhu, pokiaľ ide o voľný obchod eh, alebo eh, voľný, voľný obeh eh, tovaru. My by sme chceli stimulovať proces, pokiaľ ide o urýchlenie práce, čo sa týka bezpečnostných bezpečnosti takýchto e, výrobkov. Ja rozumiem tomu tak, že návrh mandátu pre SEN, to je naše, no, náš normalizačný orgán, ten je e, vo fáze prípravy, keď to bude hotové, čo by malo byť do konca tohto roka, tak e, budeme mať pripravený taký viacej viac racionálny prístup, pokiaľ ide o príjmanie rozhodnutí, tak aby stavebné výrobky boli bezpečnejšie, aj tie, ktoré sa dostávajú do kontaktu s vodou. Bola tam, boli tam isté tlaky do strany z tých aktorov a takisto verejných orgánov, aby sme my konkrétne predpisovali konkrétne materiály, konkrétne technológie a my sa ďalej myslíme, že je dobrým princípom legislatívneho konania, aby tieto konkrétne technológie aj do budúcna sa nenastavovali z našej strany, ktoré sú dobré, ktoré sú zlé. Ďakujem. Ďakujem pekne. Ďalej sa nehlasí k tejto otázke nikto. Čiže máme tu otázku potom od pani Kadenbach. Nápravné opatrenia a obmedzenia, pokiaľ ide používanie. Nech sa vám páči. With pleasure, Chair. If my understanding is correct, actually this is... Áno. Ak tomu dobre rozumiem, táto otázka má viaceré podotázky, takže pokúsim sa to všetko prebrať, ak sa podarí. Otázka znie tak, či môžeme povedať ďalšie informácie o tom, aké korenia v prípade porušenia infringement procedures prebiehajú pokiaľ ide o členské štáty, ktoré tie parametrové hodnoty prekročili a predstavujú tým pádom riziko pre ľudské zdravie. Pani poslankyňa hovorí o článku 2.3, to je nové ustanovenie prepracovaného znenia, ktoré sme pripravili a toto nové ustanovenie chce vyjasniť hodnoty, parametre, ktoré nájdete v prílohe 1 návrhu a cieľom je ustiť sa, že akékoľvek nedodržanie týchto hodnôt potom bude ďalej monitorované a bude sa konať. Tu nie je napísané, že akékoľvek prekročenie už nutne musí byť e, rizikom pre ľudské zdravie, ale je to potenciálne riziko. A teda spúšťa sa povinnosť členského štátu vykonať isté postupy, ktoré nemusia nutne byť e, definitívne zablokovanie prístupu k pitnej vode, ale podľa toho, nakoľko závažná je daná situácia, môžu informovať občanov, e, prijať prípadne iný druh preventívnych opatrení a tak ďalej. My si uvedomujeme, že je tu konkrétny prípad v súvislosti s e, prešetrovaním konkrétneho členského štátu a tento štát sa rozhodol, že uprednosti, uprednostní isté dezinfekčné e, procesy, pokiaľ ide o trialometány, to je taká látka, druh látky a zistili sme v tomto prípade, že členský štát, tento konkrétny, nebol e, alebo neinformoval dostatočne svojich obyvateľov o tom, že počas istého časového obdobia dochádzalo k vyšším hodnotám tejto látky e, v pitnej vode, než je normálne dovolené a teda predstavovalo to exponovanie, expozíciu, vystavenie obyvateľov e, tejto látke. Momentálne e, sa to, tento prípad rieši vo fáze ešte pred infringementovej. Takisto sa nás poslankyňa pýta, či toxikológie potvrdili, že parametre, alebo parameter, toto nedodržanie toho parametru, e, pokiaľ ide o takýto infringement, či naozaj predstavuje to riziko pre ľudské zdravie. Ja sa vrátim k tomuto konkrétnemu príkladu, ktorý som práve spomenula trialometány, teda o tejto látke hovoríme, tam vieme, že škodlivé účinky tejto látky boli uznané zo strany Svetovej zdravotníckej organizácie už v roku 1993. Je to látka, ktoré keď ste vystavení, alebo teda môžete byť vystavení rôznym spôsobom, môžete um, vypiť takúto vodu, môžete inhalovať e, vzduch, keďže volatilizácia opäť pôvodu vodného môže nastať. E, dokonca mm, aj dermatologická expozícia počas sprchovania či kúpania sa prichádza do úvahy a takisto aj e, keď jete, príjmate potravu. A tieto vysoké miery e, výskyty tejto látky sa sú prepojené na konkrétne, na konkrétne zdravotné problémy, dokonca rak rakovina, eh, či už hrubého čreva alebo iných eh, vnútorných orgánov. Dokonca tam môže byť negatívny dopad aj na eh, vývin plodu. A to je potvrdené v štúdiami od roku 2005. Medzinárodný výskum, Medzinárodná výskumná agentúra pre výskum rakoviny klasifikovala viaceré látky, ktoré patria tiež do tejto kategórie e, látok ako tiež potenciálne karcinogénne. Čiže môžeme zareagovať e, na otázku pani poslankyne nasledovne. Áno, viaceré e, kvalitné toxikologické štúdie potvrdzujú, na, potvrdzujú naozaj, že tieto látky naozaj môžu potenciálne predstavať veľmi vážne riziko pre ľudské zdravie. Pani poslankyňa takisto sa pýta, či si uvedomujeme, že aj e, minimálne prekročenie parametrov spúšťa e, postup, e, kde vlastne členské štáty musia informovať svojich občan, svojich spotrebiteľov, že tam to riziko je, čiže ona ako keby trochu tak spochybňovala, či naozaj je tomu po všetkých prípadoch tak. Ja si myslím, že túto otázku som už uh, E, zodpovedala, ako som už povedala predtým, myslím, že tento článok 12 e, je automatický mechanizmus, e, automaticky prepojený s článkom 4, kde sa uvádza povinnosť členských štátov, pokiaľ tieto parametre, pokiaľ je tieto hodnoty. V opačnom prípade samozrejme nedosahujeme v oblasti verejného zdravia to, čo by sme chceli. A opäť e, môžeme hovoriť o konkrétnom naformulovaní, konkrétnych, konkrétnych formuláciách, ale pokiaľ ide o prekročenie tých konkrétnych hodnot a prepojenie toho na to, že členský štát naozaj koná e, a robí, príjma konkrétne opatrenia, tak to podľa nás je jednoznačné. Potom je tu otázka že možno ustanovenie v rámci článku 12, teda informovanie obyvateľstva, že by to mohlo viesť k strate dôvery spotrebiteľov. O tom sa dá diskutovať. My si myslíme, že dokonca aj opak je predstaviteľný, teda, že e, si vieme predstaviť, že členské štáty by e, proste mali byť e, dôveryhodným aktorom pre svojich občanov, čiže smernica je práve predpis je dokumentom, ktorý chce e, zvýšiť túto dôveru, aby ľudia boli transparentne informovaní, aby mohli dôverovať e, krajine, v ktorej žijú a ja chcem zdôrazniť, že v, súčasnej situácii, ako dobre viete, máme momentálne veľmi vysokú mieru dodržiavania už existujúcich parametrov a teda nenachádzame sa v Európe v situácii, kde by sme mohli e, povedzme povedať, že máme tu mm, nejaké mimoriadne závažné problémy s kvalitou e, vody práve naopak. Myslíme si, že e, vyššia transparentnosť je iba dobrá, pokiaľ ide o e, dôveru, aby občania postupne si viac uvedomovali, aká situácia je. A my si nemyslíme, že to je člen, nejaký článok, ktorý by mal byť vnímaný ako niečo, čo bude spúšťať medzi ľuďmi paniku, že budú príliš používať, ja neviem, flašovanú vodu alebo tak. To si nemyslím. A čo sa týka tých e, mikroplastov a plastov na jedno použitie, tam vás chcem informovať, že spoločne s návrhom o používaní vôd, toto je tiež legislatívny e, dokument, kde finalizujeme naše interné aktivity, tak aby sme pripravili a predložili legislatívny návrh aj vám do konca mája. Ďakujem pekne. Thank you very much. Madam Kaden. Ďakujem pekne, pani Kadenbach. Srdečne ďakujem. Samozrejme, chápem, že všade, tam, kde parametre e, látok, ktoré preukázateľne poškodzujú zdravie, e, si vyžadujú okamžité e, opatrenia, napríklad aj zákaz pitia tejto vody, ale na to sa nevzťahovala moja otázka. Chcela som sa spýtať, čo sa stane, keď sa pre, e, prekročia parametre a ide o chemické látky, ktoré nemajú takéto e, preukázateľné e, negatívne efekty na zdravie. Tam vidím zneistenie obyvateľstva. Ak takéto parametre v článku 2.3 sa naďalej nachádzajú. Niekto ďalší k tejto téme? Ak nie, tak nech sa páči pani Manfredy. Ďakujem pekne. Tu by som dala rada priestor pani Klementiny, experte, ktorá e, pracovala na tomto návrhu. Ďakujem pekne k tejto špecifickej otázke. Uvedomujeme si, že to nie je parameter priamo prepojený so zdravím, ale ide o dôležitý indikátor, ktorý môže mať e, e, dopad na zdravie, rovnako ako ostatné parametre v e, prílohe 1. Ako Veronik práve povedala, Nechceme vytvárať e, paniku alebo stratu dôvery v pitnú vodu tým, že by sa e, e, varovali spotrebitelia v prípade triviálneho prekročenia parametrov. Je to niečo, čím sa naozaj seriózne zaoberáme, ale je to aj na zváženie pre spolu zákonodárcov, keď budú diskutovať o tejto téme. Ďakujem. Ďakujem pekne. Teraz prejdeme k ostatným otázkam k téme eh, prístupu vody pre ľudskú spotrebu. Eh, tu máme teraz tri otázky v tomto klastre. Jedna zo strany pána, a pani kapitán Ruiz, zo strany pána Palmera a pani Kadenbach, tretia. Takže poďme k tomuto e, klastru troch otázok. Ďakujem pekne. V tejto otázke pán Palmer odkazuje na článok 13 návrhu, ktorý zavádza povinnosť pre členské štáty zlepšovať celkovo prístup k vode a vidí to špecifické právo prístupu pre zraniteľné skupiny ľudí. A Pýta sa, ako sme ambiciozni, pokryť o tento článok. Chcem povedať e, niečo k celkovému pozadiu. V prvom rade celkový návrh sme koncipovali tak, že sme mali na pamäti princíp subsidiarity. Vnímame to tak, že toto je oblasť, kde by sme mali nechať e, priestor pre rozhodovanie členských štátov, ako budú implementovať tento článok a aby zabezpečili uh, opatrenia, ktoré sú, uh, ktoré najlepšie ošetria tú špecifickú situáciu, ktorú majú na svojom území. Kto sú marginalizované a zraniteľné skupiny, pre ktorých treba zabezpečiť prístup. Článok 2.8 ich definuje Treba ho vnímať samozrejme s úvodným ustanovením 18 návrhu, ktorý znie následovne. Those groups, they should at least include refugees, nomadic communities, homeless people and minority cultures such as Roma, Sinti, travelers, Calais, gens du voyage, etc., whether sedentary or not. So this is the Toto je teda návrh, eh, ktorý predložila Európska komisia. Člen 2, eh, eh, teda článok 2,8 je teda dostatočne široko koncipovaný, aby mohol obsiahnuť tú rozmanitosť v členských štátoch ako je toto rozsiahlý problém. Máme momentálne v Európskej únii 23 miliónov rezidentov, teda mm, približne 5 občanov, ktorí nie sú napojení eh, na eh, dodavky eh, vody. To samozrejme neznamená, že sú bez prístupu k vode, ale nie sú napojení na, verejné, na verejnú distribúciu. A pokiaľ ide o kategóriu marginalizovaných a zraniteľných skupín, máme k dispozícii čísla, ktoré poukazujú, že napríklad pokiaľ ide o rómskú populáciu, je to medzi 600 tisíc a 2 miliónov ľudí na základe agentúry pre ľudské práva nemajú dnes prístup k vode. 75 tisíc bezdomovcov nemá prístup k vode. Takmer 2 milióny utečencov e, stoja pred rovnakým problémom. Takže návrh e, jasne hovorí, že je právom členského štátu definovať tieto skupiny, teda zohľadňujúc e, špecifickú národnú situáciu. Prejdem ďalej, pokiaľ Nemáte ďalšie e, otázky k tomuto? Prejdem k otázke pani Kapezon Ruiz. upriamuje našu pozornosť na skutočnosť, že návrh z jej pohľadu dostatočne e, e, sa nezaoberá kritériom cenovej dostupnosti vody a že by sme sa mali e, venovať e, nielen energetickej chudobe, ale aj e, chudobe, teda pokiaľ ide o aspekt prístupu k vody. Opakujem sa teraz trochu, lebo ako vidíte, všetky tieto otázky sú prirodzene prepojené. Hodnotenie dopadov, ktoré sú súčasťou tohto návrhu, zachádza do detajlov. Snažili sme sa naozaj uh, Eh, zhodnotiť aj tento aspekt eh, nákladov pre domácnosti s nízkymi príjmami. A výsledkom bolo, že eh, sú významné dopady prepojené s poskytovaním bezpečnejšej vody a lepšie informovaných spotrebiteľov, pretože Odhadované dotočné náklady na domácnosť sú medzi 7 až 10 eurami ročne, číslo, ktoré som už pred chvíľou spomenula. Takže návrh e, e, prichádza s hodnotím dopadov, ktoré e, povedalo, že tu nie je nejaký problém spojený s dostupnosťou, cenou dostupnosťou. A pokiaľ ide o náklady na e, služby spojené s poskytovaním vody, to je prepojené s článkom 9 rámcovej smernice o vodách. A teda nie je to e, otázka, ktorej sa venuje legislatíva o pitnej vode. Ako viete, v rámcovej smernici o vodách nemáme harmonizáciu opatrení e, pre stanovovanie takýchto tarív zo strany členských štátov Napriek tomu celkom zjavne je túto pra, eh, eh, prax výmeny najlepších postupov a určite toto budeme aj úzko monitorovať. Ale zdá sa nám dôležité aj ponechať tú určitú manevrovaciu maržu pre členské štáty, aby sme zohľadňovali, zohľadňovali ich špecificitu, aby najlepšie mohli využívať vodu, ktorá je k dispozícii na, na ich území. Takže aby som odpovedala na túto špecifickú otázku, eh, čo chceme ďalej podporovať, eh, považujeme za veľmi dôležité aby boli dostatočné možnosti spolufinancovania práve v krajinách, ktoré eh, čelia najvyššej prítomnosti marginalizovaných eh, zraniteľných skupín. Máme štatistiky, ktoré eh, vlastne mapujú prítomnosť týchto skupín populácie. A práve v tých krajinách, kde vidíme najväčšiu mieru čerpania v aktuálnom financovacom období sme vo veľmi úzkom kontakte s členskými štátmi, aby sme financovali aj sociálne opatrenia, ktoré by chceli realizovať, aby e, sa zabezpečil prístup e, práve pre tieto najzraniteľnejšie a marginalizované skupiny. Mám prejsť e, priamo ďalej k otázke pani Kadenbach. Jej otázka sa vzťahuje na spôsob, ako reagujeme na Európsku občanskú iniciatívu e, Right to Water nezachádzame tak ďaleko, aby sme dali právo prístupu e, všetkým členom EÚ. Je pravdou, že článok 13 hovorí o povinnosti pre členské štáty zlepšovať prístup pre všetkých pričom e, dáva povinnosť zabezpečiť prístup pre zraniteľné marginalizované skupiny. Prečo e, je to tak? Myslíme si, že sme tu skôr v oblasti, ktorá je predmetom veľmi silného uznania štátu politického práva, ani nie tak sociálnych eh, práv. Je to teda stĺp, na ktorom sa, pilier, na ktorom sa eh, dohodli šefovia štátov vlád, komisia, eh, parlament v Göteborgu minulý rok. Takže toto je niečo, čo by sa malo diať pre každého občana. Zároveň si však myslím, že nie je vhodné, aby nástroj, špecifický nástroj ako smernica o pitnej vode eh, by zavádzal právo, ktoré z nášho pohľadu je kvázi, eh, má postavenie kvázi základného práva, pričom samozrejme smernica je tu preto, aby pomáhala eh, realizovať to, čo už existuje obsahuje skôr praktickejšie riešenia táto smernica. E, článok je koncipovaný tak, že dáva povinnosť členským štátom mapovať a identifikovať, ktorí občania ešte stále nemajú e, prístup e, k vode a aké konkrétne opatrenia navrhujú na riešenie tejto situácie. Takže možno sme neboli takí ambiciozni, pokiaľ ide o praktické opatrenia, mapovanie, politick- ovplyvňovanie politických um, rozhodovateľov, ale snažíme sa do tohto legislatívneho rámca dať e, všetko, čo by nám umožňovalo e, naďalej venovať veľkú pozornosť tejto téme. A potom je tam ešte jedna otázka strany pána Palmera. Myslím, že tam sú ďalšie dve otázky, ale pokiaľ ide O tieto uh, tri otázky chcel by som spýtať kolegov, či chcú zareagovať na vaše odpovede, pán Palmer. Ďakujem pekne. Neviem, či ma uh, presvedčujú tieto odpovede. Tento článok patrí k tým najzásadnejším pre nás v tomto dokumente. E, týka sa jadra toho, či to myslíme vážne Eh, že chceme umožniť eh, ľuďom realizovať ich základné právo bezpeč- na bezpečnú pitnú vodu. To všetko sa dá eh, splniť do členského štátu. A zároveň teda členské štáty nemajú nejakú povinnosť nejako zlepšovať e, aktuálnu situáciu. Môžu mapovať tieto skupiny, môžu informovať tieto skupiny, že nemajú prístup e, k tej vote. Obávam sa, že už oni o tom dobre vedia. Môžu e, navrhnúť opatrenia, ktoré by to riešili, ale prakticky sa nič nemusí zmeniť pre E, týchto ľudí, či už ide o bezdomovcov, utečencov, migrantov alebo nejaké iné zraniteľné marginalizované skupiny. Samozrejme, chápem, prečo je tu dôležitý princíp subsidiarity, preto členské štáty potrebujú určitú e, maržu e, konania, ale keby ja som bol bezdomovcom na uliciach Paríža alebo Bruselu, alebo Londýna bez eh, prístupu k čistej, eh, bezpečnej pitnej vode, tak eh, tam jednoducho sa nemôže diskutovať o, nejakom, o nejakej marži pre konanie. Takže špecificky pokiaľ moju otázku, ten rozsah e, krokov, ktoré predpokladá komisia, je dôležitý. Všetko toto môžu členské štáty naplniť, e, to, čo navrhujete, ale v zásade sa nič nezmení v teréne pre tieto marginalizované skupiny. To je um, obsah mojej otázky. Pani Manfredi, Chcete zareagovať na eh, komentár pána Palmersa, Palmera? Eh, ďakujem plne, chápem. Eh, úvahy a frustráciu, ktoré vyjadruje pán poslanec. Ja s tým osobne sympatizujem, ale musím povedať, že keď čítam tento text, tak mám pocit, že naozaj tlačíme na to správne miesto, eh, že je náš postup vyvážený a umožňujeme zároveň spolu zákonodárcom, aby boli ambicioznejší, menej ambicioznejší, neviem, dúfam, že budete sa snažiť tlačiť radu, aby eh, sa dospelo k ambicioznejšiemu výsledku. Ale myslím si, že to je dosť konkrétne prvom rade, pokiaľ ide o e, zlepšenie prístupu pre všetkých, úprimne povedané, ako občanka by som bola rada, keby členské štáty mali povinnosť nielen identifikovať, ktorí ľudia nemajú prístup k vode, ale aj dôvody pre tento nedostatočný prístup. Mm, členské štáty by nám to mali povedať. E, chceme tu e, mať v dispozícii správy, štatistiky, konkrétne údaje ktoré môžu byť následne e, predmetom pre e, rozhodnutia. A treba e, aj navrhnúť možnosti riešenia a informovať ľudí o možnosti, ako by sa mohli napojiť na distribučnú sieť. Deje sa to dnes v našich členských štátoch? Vieme, či nejaký členský štát informuje bezdomovcov o možnosti napojenia sa na distribučnú sieť? Takže toľko len k prvej časti tohto článku. A ďalej čítam, že žiadame od členských štátov, aby eh, vytvárali príslušné kampane, poskytovali vodu vo verejných budovách. A pokiaľ ide špecificky o článok, ktorý hovorí, že členské štáty majú uh, prijať všetky e, opatrenia na to, aby zabezpečili prístup k e, zraniteľným a marginalizovaným skupinám. A v prípade, že tieto nemajú prístup, členský štát by mal ich okamžite informovať o kvalite vody, ktorú používajú, prijať kroky, aby zamedzil negatívnemu dopadu na zdravie toto súhlasím, môže znieť trošku utopické, ale je to tiež predmetom článku 16. To je náš kľúčový článok o prístupe k spravodlivosti a ako viete, eh, tu vlastne eh, fyzické či právnické osoby a ich eh, združenia ktoré už teraz vytvárajú e, veľmi e, zaslužnú pomoc na e, pomoc, teda aktivity na pomoc bezdomovcom, utečencom a podobne, majú možnosť sa zaoberať výkonom týchto práv. Nie som tu na to, aby som povedala, že to, čo je pred nami, je to najdokonalejšie riešenie zo všetkých, ale je to určite dôležitý prvý krok e, v téme, ktorá si naozaj zasluhuje našu plnú pozornosť a v tejto súvislosti rátame aj s vami, s vašou prácou, aby ste zabezpečili, že e, váš návrh bude tiež proporčný, ambiciózny a e, že bude žiadať splnenie konkrétnych opatrení. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne. Už nám zostávajú len dve otázky. Pete, jedna pána Palmera eh, k článku 14 o informovaní verejnosti a to otázka pani Kadenbach o prílohe 2 frekvencia hodnotení alebo vyšetrovaní pani Manfredy. Nech sa páči. Na konci ja budem potrebovať sa poriadne napiť. Takže nech sa páči. Vždy, keď sa snažím eh, zhrnúť, eh, mm, vždy sa snažím zhrnúť eh, otázky poslancov. No a, a tu sa jasne poukazuje v otázke pána Palmera na možnosť zajistiť lepšiu harmonizáciu spôsobu, ako členské štáty informujú spotrebiteľov. Čiže či náš návrh prepracované verzii E, pozitívny. No a je pravda, že v tej prepracovanej verzii nechávame zodpovednosť za aktualizáciu online informácií, ktorý sa hovorí v článku 14. rozhodnutie členských štátov. No a my e, nehovoríme o tom, či to nechajú na dodávateľov vody. E, v podstate vieme, že v mnohých štátoch sú prepojené, prepojení dodávateľia vody s štátnymi inštitúciami, alebo či to bude na e, stránkach ministerstva. takže týmto otázkam sa nevenujeme, ale myslíme, že je tu relatívne uspokojivá miera harmonizácie, pretože všetky členské štáty musia zaistiť, že informácie uvedené v článku a v prílohe 4 smernice sú postupené, takže e, informácie a kategórie sú rovnaké celé EÚ. A okrem toho, ako viete, v článku 14 sa hovorí o možnosti, samozrejme, e, na základe vašich požiadaviek a rokovín s kolegami na rade, hovorí sa o vykonávacích e, aktoch, aby sa hovorilo o formáte, v ktorom musia byť dostupné informácie. Takže už eh, eh, sme naznačili ochotnú, ochotu eh, postupovať podľa vašich želaní a požiadavek, ak myslíte, že budú nevyhnutné. Ja som už odpovedal na otázku aj na druh digitálnych kanálov. Nechceme prehlbovať rozdiely digitálneho pokrytia, papierové, papierové účty závodu stále budú zohrávať dôležitú úlohu v spoločnosti nejaké doplňujúce otázky? Nie. Takže môžem prejsť. Môžete prejsť na ďalšiu otázku. Dobre, ďakujem pekne. Reakcie na otázku pani Kadenbach. No, to sa týka v zásade toho, či komisia dostatočne zohľadňuje novú klasifikáciu. Skutočne, že nová klasifikácie frekvencie e, vyšetrovanie, ktoré navrhujeme pre pracovné verzii, bude spôsobovať e, príliš vysoké náklady pre poskytovateľov alebo dodávateľov vody, hlavne pre tých malých. No a tu vám to poviem jasne. V podstate e, toto zvýšenie frekvencie vyplýva naše vynikajúce spolupráce s kolegami z VHO, ktorí nám odporučili robiť oveľa viac. Čo viete, sa týka indikátorov, že, že existujú v súčasnej direkcie na, na, e, smernici, no a sú v tejto oblasti robíme niekedy príliš málo a neskoro, takže ja povedal, že musíte zaistiť, aby dodávateľia vody kontrolovali a overovali si situáciu veľa častejšie a preto aj malí dodávateľia musia minimálne 10 krát ročne to robiť. A toto bolo odporúčanie pre veľmi veľkých dodávateľov. Sa hovorí o každodenných kontrolách. A ako viete, hovoríme o veľmi nebezpečných parametroch, ktoré treba rešpektovať. No a samozrejme, my sme si zaznamenali pripomienky tohto výboru. Ja nezakrývam, že niektoré členské štáty sú voči tomuto veľmi citlivé a toto je celkom jednoznačne téma na ďalšiu diskusiu hľadanie rovnováhy medzi zaistením správnej miery ochrany ľudského zdravia a predchádzaniu mirokracii, tak my musíme to usmerňovať riadiť. Je tu dodatočná otázka ešte. Pani poslankyňa sa pýta, či vieme, že vieme, skutočne, že máme mechanizmus je, je že trojročný, ale tá štúdie môže viesť k zbytočným nákladom a vzťahu k špecifickým parametrom sa hovorí o ekosystému voda a chlór. No a my sme zavedli niektoré nové parametre v prepracovanej verzii a to je mikrocystín, ktorý e, sa objavuje väčšinou len stopovo, no a výskyty tejto hodnota tejto látky súvisí s architektúrou návrhu, kde sa hovorí, že treba mať prístup založený na rizikách. prepojený na výskyt niektorých nebezpečných látok, látok v konkrétnych oblastiach. No a, a látka v špecifickej oblasti, kde sa odoberie vzorka vody, tak to tam nebude existovať, tak relevantný dodávateľ vody nebude musieť viacej vykonávať eh, tú povinnosť trojročného monitoringu. Takže eh, byť holistický v momente, keď sa príjma rozhodnutie, použije sa lokalita na bratia vzorky vody, no tak zaistenie eh, najväčšej miery istoty, ale keď tá látka tam nebude taká, nebude potreba monitorovať to. To je samozrejme. No a čo sa týka otázky o tom, či to opätovne súvisí s frekvenciou. V podstate tá doplňujúca otázka sa týka e, frekvencie vytrvaní. No a okrem toho, čo som už povedala, Môžem len doplniť povedať, že ako viete, v návrhu hovoríme, že sú tri biologické hlavné parametry, ktoré treba vždy za každých podmienok kontrolovať. A to sú tie, ktoré považujeme za tie najnebezpečnejšie. No a tam je politika nulového rizika. A pre ostatné výskyt látok v prílohe, tak ako je to uvedené v hodnotení rizík, myslíme, že niektoré kalkulácie niektorých eh, čestníkov hovoria, že zvýšime náklady predodávateľov vody o niekoľko tisíc eur, až 20 tisíc eur ročne to je prehnané, pretože v týchto výpočtoch sa nezohľadňuje dostatočne, nezohľadňujú sa tie úspory, ktoré očakávame od systému, e, ktorý bude e, postupne lepšie rozvinutý a digitalizovaný. Rýchle mechanizmy a redukcia a niekto si poskytovať správy pre členské štáty. A členské štáty nebudú musieť monitorovať látky, ktoré sa nevyskytli a tak ďalej. Takže myslíme, že návrh vytvára správnu rovnováhu bez ďalší, ďalšie administratívne záťaže. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani Kádenbácha. Ja myslím, že budeme mať možnosť o tom ešte hovoríte, pretože ja chápem časť vašich vysvetlení, ale keď hovoríme o klasifikácii dodávateľov vod, tých skutočne veľkých 50 tisíc obyvateľov, tie čísla sa zdajú veľmi malé. Takže ja mám veľa doplňujúcich otázok, ale už je pokročili časom. No, no, ako ste povedali, ešte budeme mať možnosť o týchto témach ďalej hovoriť. Pani Manfredy, ďakujeme vám za vašu účasť. Vždy ste vítaná v našom výbore a ja už viem, že sa uvidíme v blízkej budúcnosti. Ďakujem veľmi pekne, pekne a veľa šťastia kolegyni, kolegovia tým sa končí táto časť zasadnutia a stretieme sa o 14.30, keď nás čaká hlasovanie. Ďakujem pekne a dobrú chuť.